Znamená to nebezpečie pre, bez, e, pre stabilitu v krajine. Vítame mierovú zmluvu z 11. januára v Libreville. Vyvoláva, obraciame sa na strany, aby pokračovali v prímeri. My však budeme sledovať ľudskoprávne aspekty tieto situácie, pretože dochádza k rekrutovaniu e, detských vojakov. Dovolte mi uviesť, že do Etiópie sa chystáme vyslať delegáciu z DROA a takisto plánujeme e, jeden celý deň výmien názorov s delegáciou pre Afriku. Takže je celý e, zoznam bodov na našu diskusiu v Addis Abebe. Prijali sme naliehavé uznesenie e, v týkajúce sa e, z masového znásilnenia v januári v Indii. A takisto v decembri sme prijali uznesenie o Dalic. Sú to dve uznesenia, ktoré sa týkajú, aké je potrebné, aby e, indická vláda reagovala, respektíve reagovala intenzívnejšie treba prejaviť, ako európske inštitúcie sledujú tieto naliehavé situácie. To sa týka všetkých naliehavých situácií a myslím, že v parlamente sa musíme postarať o to, ako zlepšiť či urobiť ďalšie kroky vzhľadom na tieto naliehavé situácie, aby boli efektívnejšie. Máme uznesenie k situácii v Bahrajne Myslím, že sa k tomu vrátime, keď si vypočujeme správu od, od delegácie do Bahrajnu. Nešlo o naliehavú situáciu, ale naozaj o významnú, významné uznesenie parlamentu tak týkalo sa to e, viacerých zahynutých robotníkov v textilnej e, továrni v Bangladeši. V uznesení sme žiadali vlády Bangladešu a Pakistanu, aby pokračovali dôkladné vyšetrovanie týchto udalostí a zaviedli opatrenia, aby sa predišlo takýmto udalostiam. Takisto um, sa sme písali o zodpovednosti európskych firiem, ktoré pôsobia v zahraničí. Žiadame bangladežské úrady, aby konkrétne vyšetrili um, mučenie a smrť aktivistu za ľudské práva Aminola Islama. A takisto eh, ich vyzývame k zastaveniu ehm, problémov s odbormi. Eh, kolega Lajchbil nás požiadal v súvislosti s Ševenanajky s šrilanskou um, um, právničkou, pretože mnohí právnici kritizovali proces impeachmentu a všetkým bolo uh, vyhrožované smrťou. Prezident Rača Pak sa ratifikoval hlasovaní v parlamente, aby uh, uh, bol hlavný predstaviteľ spravodlivosti postihnutý impeachmentom. impeachmentom. Počas delegácie v Šlanke som túto otázku nastolila a vyjadrila svoje obavy, že tento proces impeachmentu je príliš politicky motivovaný. Takisto uvediem Navi Pilaj, e, vysokú komisárku pre ľudské práva, ktorá opisuje situáciu ako kalamitný návrh k právnemu štátu. Pokiaľ ide o Šrilanku, tu hlavná asociácia právnikov povedala, že budú bojkotovať inauguráciu e, nového hlavného zástancu spravodlivosti e, v Sri Lanke. Takže toľko k Sri Lanke. Teraz e, Ženeva, Komisia pre ľudské práva. Potom došlo k poprave šilanskej služky v Saudskej Arábie. Toto dievča pracovalo v Saudskej Arábii viacero rokov a bolo uväznené od roku 2007. Katrin Eštonová a myslím, že aj my sme protestovali proti jej poprave a proti trestu smrti ako takému Minister spravodlivosti Saudskej Arábie prichádza do Európy a žiadal o stretnutie. Chcem využiť príležitosť, myslím, že sa bude konať a takisto chcem hovoriť o ďalších porušovaniach ľudských právach, práv v Etópii. Potom v Bangladeši došlo k ďalšiemu trestu smrti, išlo o vojnový zločin Medzinárodný vojnový tribunál, ktorý rieši e, vojnové e, zločiny z roku 1971. Myslím, že tento proces bol vhodný ehm, z hľadiska rozhodovania, ale nie, aby skončil e, trestom smrti. Opäť Lady Ashtonová protestovala proti tejto poprave. Ehm, pani baronka Ashtonová vyhlásila verejne odsúdenie popravu šiestich ľudí na Tajvane. K tomu sa vrátime zajtra počas hodiny otázok. Napokon mala som stretnutie s Navi Pila. je to vysoká komisárka pre ľudské práva, prišla do Bruselu a ubezpečila nás, aj mňa, že tiež sleduje prácu inštitúcií EÚ pre ľudské práva vrátane nášho výboru. Povedala, že sa teší, že dostávame pravidelné informácie a dávame pravidelné informácie jej kancelárii v Bruseli. Hovorili sme o spôsobe zaobchádzania s Rómami, a takisto o barme v Mianmarsku. To sú otázky, ktoré E, často riešia európsky zástupcovia. Takže do e, Rady pre ľudské práva v Ženeve na jar pošleme delegáciu a dúfam, že sa s pani Pilaj bude môcť vás stretnúť. Chcem zdôrazniť, aké je dôležité pre nás a kvalitu našej práce to, že táto e, pravidelná, je táto pravidelná revízia zo strany OSN tam, kde prebieha všeobecná pravidelná e, revízia, e, vždy sa musíme výsledkom e, venovať a je potrebné, aby sme sa stretli a získali kvalitné informácie. Ďakujem vám za pozornosť. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. Je to správa z delegácie DROA do Bahrajnu od 18. do 21. decembra. Myslím, že bolo výborne, že sme e, úzko spolupracovali s veľvyslancom Bahrajinu, e, Navšteva bola dobre pripravená a delegácia absolvovala množstvo stretnutí. Myslím si, že situácia v teréne je v určitých ohľadoch náročná, e, aj keď vítame Eh, odporúčania správy o zisťovaní v Bahrajne. Mm, uznesenie, nahli, o naliehavé uznesenie sme prijali v januári a naši zastupcovia eh, odcestovali v januári do Bahrajnu, aby diskutovali o rôznych otázkach. Teraz odovzdám slovo pani Vajdere, ktorá viedla delegáciu, aby nás oboznámila so správou. Uh, Ďakujem uh, za váš úvod. A ako mm, ste si už vypočuli, navštívili sme s našou delegáciou Bahrajn. A vidím, že kolega možno doniesol už správy. Sú tie správa pripravená? Mm, myslím si, že už sú namnožené, sú pripravené. Ja som tú správu upravovala včera večer, urobila som tam posledné opravy, takže teraz je to už pripravené. Čo sa týka správy, my sme dostali návrh správy cez víkend, minulý týždeň. A ja a kolegovia z delegácie sme na tej správe pracovali, aby sme pripravili konečnú verziu mm, tejto správy. A ako pán Richard, slúbil, bude tu e, s nami. Zakrátko príde, ale ja poskytnem nejaké informácie na úvod o našej návšteve. Vy ste spomenuli uznesenie Európskeho parlamentu ohľadom e, naliehavej situácii. situácií. Musím priznať, že ja som nebola príliš za to uznesenie, pretože si myslím, že najprv by sme mali diskutovať o našej správe. Uh, lebo delegácia bola v teréne, takže naozaj máme veľmi dobré mm, informácie priamo z terénu, máme o tom prehľad, čiže potom môžeme rokovať o uznesení, ak to potrebujeme, ale až potom, čo budeme diskutovať o tejto mm, správe. A tento postup podľa mňa je produktívnejší. Podľa mňa e, to uznesenie nebolo tak vyvážené, ako by som si bola prijala. Najprv chcem zdôrazniť, že prvorady cieľ eh, našej misie bolo ohodnotiť eh, situáciu v ľudských právach v Bahrajnu. Viete, že v Bahrajne bolo dlhé obdobie ehm, verejných demonstrácií, začalo to v roku 2011 a manifestácie kritizovali vládu za násilné skutky. A isté aktivity stále prebiehajú a niektorí ľudia stále trpia touto situáciou. Ja to vidím tak, a teda aj mm, delegácia bola toho názoru, že vo veľkej miere sa situácia už stabilizovala. Takže nemôžeme povedať, že e, sa vyskytli v uliciach nejaké veľké protesty alebo veľa násilných skutkov, ale občas sa takéto veci eh, udia- eh, vyskytovali. Ja by som vás informovala teraz o našich eh, stretnutiach. Bolo nám povolené, aby sme sa stretli s veľmi vysokými predstaviteľmi vlády. Stretli sme sa s ministerstvom vnútra, zahraničných vecí, ministrom spravodlivosti a sprevádzal nás pán Abdul Rahman Rashid Bujaj. A takisto uh, sme sa stretli s pánom Kulokom, to je náš veľvyslanec. Takže uh, celá tá naša práca prebiehala dobre a všetky naše želania, eh, teda keď sme mali nejaké požiadavky stretnúť sa s niekým, bolo to naplnené, mali sme zorganizovanú návštevu väzenia, to bolo zorganizované na mieste a to naozaj by som chcela spomenúť. Stretli sme sa aj so zástupcami opozície, eh, zástupcami médií, eh, ďalej s, s ochráncami ľudských práv a inými osobami. To všetko si môžete prečítať v našej správe. V našej správe e, sme spomínali aj e, stanoviska veľvyslancov EÚ, ktorí hovorili o situácii v tejto krajine. A vďaka tomu sme mohli pochopiť, do akej miery odporúčania barcelonského výboru alebo BCIA e, výboru teda nezávislého výboru, ktorý sa zaoberal Bahrajomnom, Čiže do akej miery boli vypracované tieto nezávislé odporúčania a uh, kladli sme si otázky, do akej miery uh, boli uh, realizované tieto odporúčania. A myslím si, že vo veľkej miere sú tieto odporúčania už zrealizované, ale takisto chceme vedieť, aké sú termíny, dokedy majú byť uh, dokončené alebo zrealizované tieto opatrenia. Veľvyslanec zdôraznil, že samotná opozícia niekedy konzervatívna a e, vláda niekedy oslovuje Irán, aby zasiahol prostredníctvom šítskej e, menšiny. Čiže e, vplyv za, susedných alebo zahraničných e, krajín e, tu bol zdôraznený teda na týchto stretnutiach s opozíciou. Pozitívnym krokom bolo to, že bol založený Národný inštitút pre ľudské práva. Stretli sme sa s generálnym tajomníkom tohto inštitútu a tento zdôraznil, že tento výbor existuje už za, teda počas existencie um, tohto výrobu, e, výboru um, bolo podaných žiad, um, e, stiažnosti ohľadom 200 porušení ľudských práv. Tento krok môže byť považovaný za pozitívny, ale generálny tajomník takisto povedal, že konkrétne iniciatívy sú obmedzené tým, že naďalej prebieha vnútorný konflikt. Ehm, chcela by som teraz e, spomenúť, mm, že bahrajnský kráľ e, teraz naozaj sa chce podielať na dialogu medzi vládou a opozíciou a toto sa stalo pred pár hodinami, čiže túto správu som dostala pred pár hodinami a naša delegácia mm, má istý podiel na tomto. A toto je pozitívne rozhodnutie, pretože práve o toto sme predtým žiadali. Viackrát sme sa stretli so, zastupe, so, so zastupcami parlamentu a takisto aj hornej komory. A bola som trocha prekvapená, ako tvrdo e, poslanci kritizujú situáciu aj to, čo urobili. Ale e, boli opatrní, keď sme spomínali možné reformy v budúcnosti. Myslím si, že tieto diskusie boli plodné. A chceme zdôrazniť, že budúce parlamentné, parlamentné voľby sú naplánované na rok 2014. A e, pravidlá ohľadom volie by mali byť na čas pripravené. A tieto voľby by mohli byť príležitosťou k zmiereniu medzi um, stranami v konflikte. Kladli sme si otázky, či tie odporúčania nezávislého výboru sú už realizované a, naši partnery v dialogu zdôraznili, že tá situácia nie je až taká e, stabilizovaná, aby zre, zrealizovali tieto odporúčania. Sú pripravení, že ich budú e, zre, realizovať v budúcnosti, ale v súčasnosti sú opatrní a nechcú ich um, implementovať uh, v úplnosti. Všeobecne môžem povedať, že uh, sme sa dohodli s našimi partnermi v Bahrajne na konštruktívnej spolupráci uh, v, za cieľom prosperity v, a stability v krajine. Hovorili sme o zodpovednosti, o o násilných skutkoch, ktorých sa dopustila policia, a e, potom by som spomenula konverzáciu s ministrom e, vnútra. On tam už vyšetruje niektoré prípady a e, vinníci sú potrestaní. Diskutovali sme aj o pracovník, o, o robotníkoch, ktorí zmizli počas protestov a nevrátili sa do práce a spomínali sa Spomínalo sa tu 8 prípadov a tvrdili nám, že títo ľudia sa už vrátili na svoje pracovné miesta, ale že je tu stále problém so súkromným sektorom. V štátnom sektore vraj situácia je už vyriešená. Takisto sme hovorili o médiách a občianskej spoločnosti. Mali sme individuálne dialógy, teda delegácia s jednotlivcami. A potom sme vydali aj tlačovú správu, kde sme zdôraznili, že e, ešte veľa práce zostáva pri zavádzaní skutočnej slobody médií a plurality, ako aj e, slobodného, slobody prejavu prostredníctvom sociálnych médií, Vyzvali sme, aby sa mimovládne organizácie, zahraničné organizácie podielali na živote krajiny. E, potom sme hovorili o, o jednom článku, ktorý bol zverejnený a mm, ja som sa spýtala, prečo tomuto e, novinárovi bolo upreté právo vstupu do krajiny a dostala som odpoveď, že tento novinár nemal správne víza. Vraj dostal e, nesprávne víza, s ktorými chcel vstúpiť do krajiny. Čiže toto bola odpoveď, ktorú sme dostali. A Richard, e, tam bol tiež, keď sme spomenuli otázku ohľadom jedného nášho poslanca, ktorý nedostal predtým víza. A dostali sme odpoveď, e, že bolo príliš málo na času na to, aby um, mu pripravili tieto víza. A vlastne toto bol, bola odpoveď, ktorú sme dostali. Bahrajn tvrdil, že tie dokumenty, tie doklady uh, sa nedostali na ambasádu na čas. Čiže toto bola tá odpoveď. Mm. Čo sa týka mm, lekárov, dostali sme komplikovanú odpoveď od opozície a od, asocia- od lekárskej asociácie v Bahrajnu sme dostali isté odpovede a v našej tlačovej správe jasne stanovujeme, že sme proti takej situácii, v ktorej lekársky zamestnanci e, sú vystavení zastrašovaniu a e, vydieraniu, keď vykonávajú svoje pracovné povinnosti. To sme povedali jasne. Avšak, keď som sa stretla so e, zástupcami Bahrajnskej lekárskej asociácie, tak títo zástupcovia nám povedali, že toto uväznenie a tresty neboli preto, že vykonávali svoju povinnosť, ale preto, že zautočili na pacientov a že neliečili tých ľudí správne. A že neliečili e, vlastne tú chorobu, ako sa mala liečiť. Takže podľa mňa jediný spôsob na to, ako vyriešiť tento problém, e, by bolo naozaj spravodlivé kon, súdne konanie. A preto sme sa stretli aj s ministrom vnútra a ministrom spravodlivosti. Minister spravodlivosti uznal, že sa vyskytuje mnoho prípadov, o ktorých diskutovala, tak sa vyriešili. A povedal nám, že mnoho sudcov je nekompetentných, ktorí nevedia vykonávať svoju prácu a, mm, musí, a ich kvalifikácia sa musí zlepšiť. A e, uvítal náš návrh ako Európskej únie, že by sme mohli pomôcť so školením a vzdelávaním týchto súdcom a vypracovať, vytvoriť taký systém, taký e, súdny justičný systém, ktorý e, bude fungovať a bude sa zabraňovať odkladaniu súdnych konaní a pojednávaní. Ďalšia vec, ktorú by som chcela zdôrazniť, že bola vytvorná funkcia inštitučného ombudsmana, ale my sme v našej tlačovej e, správe zdôraznili, že súdy musia byť nezávislé a takisto aj inštitúcia úrad ombudsmana ohľadom ľudských práv musí byť nezávislá. A toto všetko nájdete v našej tlačovej správe. Like I, I will, I will... A čo ešte by som mala povedať? Nechcem hovoriť dlho, pretože aj pán Howitt tu už je a určite nám niečo povie. Myslím si, že mnoho práce už bolo odvedené. Napríklad tá vytvorená funkcia ombudsmana alebo oddelenie prokuratúry od ministerstva vnútra a Takisto aj reforma ministerstva spravodlivosti už bola začaná, začatá a takisto boli vyvinuté úsilia, legislatívne uh, úsilia, podpora nezávislosti uh, justičných orgánov uh, a ďalšie prebiehajúce reformy, podpora ľudských práv. Myslím si, že toto sú pozitívne správy. My sme dostali po našej návšteve informácie, že polícia že policajné stanice už majú k dispozícii audiovizuálne systémy, ktorými sa bude predchádzať mučeniu. A tým sa predchádza um, situáciám, ktoré by vedli k mučeniu. Čiže toto je uh, dobrá správa. No a ako som už povedala, navštívili sme aj väzenie. Bolo, táto návšteva bola zorganizovaná veľmi operatívne, pretože my sme ráno požiadali ministra spravodlivosti, že chceme túto návštevu. Potom sme navštívili ministra vnútra a povolil nám, aby sme navštívili toto väzenie. A my sme požiadali, aby sme mohli stráviť vo väzení 1,5 hodiny s obhájcami, s obrancami ľudských práv, napríklad s pánom Ibrahimom Al-Sharafom, ale nakoniec sme tam boli oveľa dlhšie. A myslím si, že e, toto je niečo, čo možno naozaj pozitívne oceniť, pretože v takýchto krajinách je niekedy ťažké, aby sme dostali takéto povolenie, lebo väzenie je väzenie, ale my sme vlastne mohli hovoriť e, s väzňami tvárov v tvár, e, osamotene, neboli tam žiadni svetkovia. Uh, the report is, uh, consists of 15 pages. E, správa obsahuje 15 strán, takže je to naozaj dlhá správa. Snažili sme sa byť čo najobjektívnejší a diskutovať o tejto situácii a pozerať sa na ňu z rôznych strán. Naša tlačová správa bola kritická, ale e, zhodnotili sme, že boli urobené aj pozitívne kroky a podporili sme tieto pozitívne kroky. Mali by sme naďalej pokračovať s zástupcami parlamentu, s zástupcami Bahrajnu a ako predsedkynia delegácie som sa viackrát uistila o tom, že bahrajnská vláda chce pokračovať v dialogu. Mm, s rôznymi aktérmi, s rôznymi zástupcami tých udalostí, ktorým došlo. A chcem pripomenúť slova ministra vnútra, ktorý nám povedal, že či už sú ľudia suniti alebo šíti, Bahrajn sa bude snažiť vyriešiť ich situáciu. A jednotlivé menšiny už môžu byť v armáde. Myslím si, že boli urobené pozitívne kroky, ale o, treba toho ešte veľa urobiť a môžeme pomôcť mi ako EP s našimi skúsenosťami v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pani Vajdere za vašu veľmi detailnú správu. A teraz pán Richard Howitt, nech sa páči. Už ďakujem za správu pani Valdere. Ona viedla delegáciu a chcem sa aj poďakovať, že sa ujala tieto úlohy. Veľmi podrobne popísala, ako delegácia prebiehala, prebiehala povedala podstat, to podstatné, ja by som niečo sa len doplnil. Neviem, niekedy som kritický v prípade misií snažíme sa stretnúť e, obete um, ľudských, v oblasti ľudských práv. Snažili sme sa na, navštíviť také miesta, kde sa nachádzali. Takže myslím si, že kolegovia tu v Bruseli um, sa um, zaujímalo zaujímali o nás, čo sa snažíme dosiahnuť. Táto delegácia bola veľmi zaujímavá a chcela by som aj poblahožať pani Valdere. Ďakujem aj veľvyslancovi Bahrajnu. Ja osobne som s ním telefonoval a stretol som sa s ním osobne Takisto aj kolegovia z delegácie sa stretli s veľvyslancom. Venoval nám e, dosť veľa času, bol veľmi napomocný. Hovorili sme o mnohých otázkach s ním, ale išlo nám o to, aby sme e, podporili um, úctu voči ľudským právam v jeho krajine. Myslím si, že naša návšteva bola za, um, úspešná. Myslím, že v tejto súvislosti bola toto návšteva úspechom. Bahrajn je krajina tam, kde sa kritizuje, tam ak kritizujete poprednú e, funkciu rodín, dostane sa do väzenia. E, sloboda prejavu je ešte stále problémom. Sú aj v médiách, aj samotné Sociálne médiá sa preto stali tak dôležitými. Sme svedkami mnohých zatknutí, pretože policia sleduje aj sociálne médiá. My sa snažíme viesť dialog s našimi um, protiažkami v Bahrajne. Nuž je toho dosť, čo povedať, že sa nám páči. snažíme sa napomôcť tam, kde sa napomôcť dá aj radou. Čo sa týka otázky e, väzňov svedomia, z mnohých správ sme sa dozvedeli, že asi 2000 ľudí sa dostalo do väzenia od prvých protestov a tí sa dostali e, do väzenia dočasne, ale nevieme, koľkí sa, e, ktorí vo väzeniach naďalej ostávajú. Opakovane sme žiadali o tieto počty. To vzbudzuje v nás obavy. Takisto prepustenie politických väzňov Mohlo by to byť e, opatrením, ktoré by výrazne pomohlo budovať dôveru. Od nášho návratu 31 väzňov svedomia mm, mali, malo prejednaných e, odvolanie. No a sú takým príznak, príznačnými príkladmi zaobchádzania s väzňami svedomia. Takže na tých by som chcel upozorniť. Čo sa, ide, čo, čo sa týka nezávislej vyšetrovacej komisie, niektorí zástupcovia povedali z našej delegácie, že 25 odporúčaní tejto komisie bolo uplatnených. E, niektorí vraveli, že to je len 10 ale e, Berhajnčania hovorili o väčšom percente. Netreba vzdávať komunikáciu s našimi kolegami v Bahrajne. dúfajme, že naše odporúčania budú rešpektované viac. To by znamenalo cestu dopredu. A dúfame, že eh, postupovanie podľa našich odporúčaní bude v budúcnosti vyššie. Čo sa týka učiteľov a lekárov, je viacej osôb, ktoré sú zatknuté a čakajú na proces. Buď e, vyučovali alebo liečili e, účastníkov protestov. Ich e, uväznenie a zotrvávanie vo väzení je spôsobom, ako ich udržať potichu. Takže sú stále učitelia a lekári, ktorí sú buď vo väzení, buď im hrozí vo väzení, alebo uh, stratili svoje zamestnanie. Nuž a čo sa týka mučenia a zneužívania, Ehm, dozvedeli sme sa, že proti niektorým eh, účastníkom protestov bola eh, použitá eh, munícia, skutočná munícia. Nuž, Takisto máme informácie o tom, že takáto munícia e, bola používaná z veľkej blízkosti a priamo do tváre protestujúcich. Takisto e, sme spochybňovali použitie e, slzného plynu, respektíve použitie chemikálií na vynúcovanie verejného poriadku toto sú obvinenia, e, ktoré sme si vypočuli. A e, určite, že vieme teda, že bol zrušený zákaz e, protestných akcií. To súvisí samozrejme so, so slobodou zhromažďovania sa. Čo sa týka dialogu samotného, áno, samozrejme, že sme E, sa dovolávali dialógu ako prostriedku riešenia. E, bahrajnská strana nás o to žiadala, aby sme sa e, vyjadrili a my sme to radi urobili. Nechceli sme a nemohli sme povedať, že jedna strana má pravdu, druhá strana pravdu nemá. Ide o spoločnosť a dialóg v spoločnosti. Um, všimli sme si však, že je potrebné uh, eh, dospäť do situácie, kedy ľudia majú dôveru eh, voči vedúcim silám a my sme si všimli, že to je ďaleko od... tak, takáto situácia eh, zďaleka nie je dosiahnutá. Takže e, v dialogu je potrebné snažiť sa o dôveru v dialogu. Nuž, ešte raz ďakujem pani Valdere za vedenie delegácie. Ešte raz sme hovorili minulý týždeň v parlamente, že existuje prípad týkajúci sa opozície Um, určite bude zaujímavé a vhodné stretnúť sa z očí v oči osobne s predstaviteľmi opozície a nie len ako ďalší krok dopredu, ale aj ako znak inkluzívnosti. Minulý týždeň sme sa na tom dohodli a naši bahrajnskí kolegovia, dúfajme, sa nad tým zamyslia. Toto je krajina pomerne otvorená v rámci svojho regiónu a tohto by to malo ostať. Treba však skonštatovať, že mnohé iné krajiny, niektoré krajiny v, v, v Perskom zálive sú viacej otvorené, niektoré menej. V niektorých aspektoch je Bahrajn otvorenejšia než iný. Podľa mňa táto krajina ešte ne, e, neokúsila plne plody arabskej jary ale snahy sú naozaj hlbé, avšak zároveň dochádza k významným porušovaním ľudským právam, preto náš podvýbor sa rozhodol pre delegáciu do tejto krajiny. A dúfam, že sa nám aspoň ako tak pomohlo e, tejto krajine pohnúť sa vopred. Ďakujem pekne, Richard, za informácie. Mali sme ešte v, e, v delegácii pani Andrikiene a pán, pani Sinclair. Chceli sa vyjadriť, teraz sú momentálne v Čile. E, Poprasili nás, či by, sme, či by mohli prehovoriť neskôr, ale nemohli sme im vyho, vyhodnúť, vyhovieť. Na stretnutí s AFETom 7. marca e, budú sa môcť vyjadriť aj títo účastníci delegácie. Takisto e, sa chce vyjadriť pán veľvyslanec. E, uľahčili by ste mi e, prácu, keby ste sa obmedzili len na 3 minúty, pretože to je tu všeobecným pravidlom. Ďakujem, pani predsednička, budem stručný. Chcel by som poďakovať aj pani Vajdere, aj delegácii v Bahrajne a za ich... Ďakujem im aj za správu. Nechcem sa vyjadrovať k správe, ale je to správa o vykonanej návšteve. Túto návštevu sme inicializovali my, aby sme otvorili dvere spolupráci s Európskym parlamentom a, a Európskeho parlamentu a bahrajnskej vlády. Čo sa týka um, národného dialogu, o ktorom hovoril pán Howitt, s, uh, jeho veličenstvo král pred niekoľkými dňami vyzval uh, práve k tomuto národnému dialógu. My sa na tento národný dialog začíname pripravovať. Ako som povedal, že sme túto návštevu inicializovali, je to e, znakom túžby po dobrej spolupráci týchto dvoch strán. Od minulého týždňa som mm, sa zamýšľal nad tým, a aká je logika, čo, aké kroky boli. Teda najskôr tu bola návšteva, potom to bola správa, uh, diskusia o nej a posledným krokom by mala byť, boli závery. Ale žiaľ, minulý týždeň 17. januára sme uh, e, EP prijal uh, uznesenie proti Bahrajnu Nož ale preto sme, prečo sme preskočili e, práve rovno na závery? Jediné vysvetlenie, ktoré mám, je to, že sú určité základné čísla, buď v EP alebo mimo neho, e, sú snahy, aby táto spolupráca nebola otvorená. Žiaľ, znamená to takmer uzavreté dvere. Naše dvere však ostanú otvorené všetkým delegáciám a všetkým um, poslancom Európskeho parlamentu, ktorí sú maximálne vítaní. Nie vždy e, dúfame, že po každej návšteve príjmete proti Bahrajnu uznesenie. E, veľmi by to totiž nepomohlo. Chcem sa poďakovať bolo by dobre a poďakoval by som sa, keby e, napokon tento podvýbor prijal e, nejaký, e, nejaké vyhlásenie ohľadom tejto návštevy. Minulý týždeň prebehla, ale nechávam to na vás, pani predsednička, a na váš podvýbor. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán veľvyslanec. Môžem vás uistiť o tom, že neplánujeme spoločné uznesenie z návštevy. Sú to naliehavé uznesenia, ktoré vychádzajú z celkovej logiky diania v tej ktorej krajine. Musím skonštatovať, že sa musíme pozrieť aj na to, aká, ako vzniká naliehavý bod. A požiadam teraz kolegov z ESVČ, je tu pani Kroksade a pán Stalintidis z odboru pre ľudské práva a ich poprosím, aby sa vyjadrili a aby zareagovali na uznesenie, ktoré sa schválilo v rámci naliavých. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som rada uznala úlohu Európskeho parlamentu ktorý naďalej sleduje situáciu v Bahrajne. Ďakujem aj za príspevky tohto podvýboru. Ide o veľmi vyrovnanú správu. Bahrajn je významná krajina, ale zároveň je to krajina, kde sú určité znepokojivé body a blahobyt eh, všetkých obyvateľov Bahrajnu je dôležitý a ide o to, aby sme zabránili násiliu v tejto krajine. A to je to, čo je dôležité. Národný dialog musí byť oveľa solidnejší, pevnejší. A to je dôvod, prečo sa, dámy a páni poslanci, tešíme, že si král želá nové kolo e, toho národného dialogu a že odpovedá na e, výzvu, aby v tom pokračoval aj teda e, princ EÚ viackrát požiadala zainteresovaných, aby pripravili terén a národný dialog, aby zlepšili ekonomickú sociálnu situáciu v Bahrajne. Pokiaľ ide o jednu z tém, ktorá tu padla, EU vytvára program, ktorý sa sústreďuje využívajúc odporúčania, aby sa vzdelávali sudcovia a prokurátori v Bahrajne. Sme v tom plnom, prebieha tento proces. a aj vysoká predstaviteľka vyjadrila svoje sklamanie k rozhodnutiu uchovať niektoré tresty smrti, pretože skutočne mala by sa prejaviť dobrá vola a milosrdenstvo aj v prípade takýchto odsudkov. Kto by sa chcel ešte vyjadriť? Pán Tanok, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa ospravedlňujem, že som prišiel o niečo neskôr. Nebol som členom delegácie, ale zúčastnil som sa spracovania uznesenia v Štrasburgu. Niekoľko poznámok. Pokiaľ ide o Bahrajnské kráľovstvo, je to krajina malá, ktorá má veľa problémov a ktorá sa snaží uchovať konštitučnú monarchiu a multilaterálnu spoločnosť zažíva zasahovanie Iránu, ktorý tu chce aplikovať právo šarie a možno by tu Irán aj sám chcel vládnuť. Král aj vláda uznávajú, že sa určité chyby urobili, že pred rokom počas protestov došlo k násiliu a tiež žiadajú o spravodlivý súdny proces. V rámci toho sme žiadali o revíziu niektorých rozsudkov a tiež o udelenie milosti. Bahrajn sa musí viac naučiť, ako aplikovať ľudské práva vo svojom systéme. Oni uznávajú, že nie sú dokonalou demokraciou, ale vzhľadom na to, o aký región ide, tak ide o veľmi slobodnú, otvorenú krajinu. Sú tam kresťanské kostoly, pôsobia tam aj rôzne iné cirkvy. A podľa môjho názoru uznesenie nie je vhodné. Je tu ďalšia veľká krajina, ktorá je oveľa agresívnejšia a oveľa horšie e, zaobchádza s menšinami. Bahrajn spolu s Emirátmi spolu s Emirátmi sa snažia spolu zachovať integritu krajiny a bezpečnosť a snažia sa odraziť vonkajšie zasahovanie. V takýchto situáciách my často máme pred sebou takú dilemu, ako túto e, otázku ľudských práv vyriešiť a bolo by nespravodlivé, aj keď pán veľvyslanec má pocit, že na nich bolo zamerané dosť tvrdé uznesenie a že sa chováme tak a tá správa vyzerá tak, ako keby došlo k zneužívaniu ľudských práv. Samozrejme, k určitým excesom došlo, to vláda uznáva a oni určite zareagujú aj na naše volanie po zlepšení a dúfam, že kráľ využije tú možnosť udelenia milosti, ak to bude možné. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pán Tanok, správne ste hovorili o štandardoch v regióne. Aj minister spravodlivosti zo Saudskej Arábie oznámil návštevu u nás, tak sa domnievam, že aj s ním budeme môcť diskutovať o porušovaní ľudských práv v ich krajine. Pán veľvyslanec, pýtali ste sa, či bude nejaká záverečná správa delegácie, tak tá sa práve teraz vytlačila. Som toho názoru, že obsahuje všetky potrebné informácie, aj celý tento výbor a jeho pôsobenia práce sú na nete, takže môžete využiť aj informácie z netu. Ešte pani Vajdere by sa rada vyjadrila. Alebo najprv Richard? No, Richard, nech sa páči. Nebudem reagovať na pána Tenoka, pretože by sme sa dostali do príliš rozsiahlej diskusie. Rád by som poďakoval baránskej strane za dobrú spoluprácu a za skvelý program, ktorý pripravili. Myslím si, že naozaj takto by sme mali postupovať a to by aj vyslalo pozitívny signál. Dúfam, že sa stretneme aj s bahrajnskými poslancami vo výbore pre zahraničné záležitosti, pretože aj ďalší dialog je dôležitý. A teraz pani Vajdere. Rada by som tiež poďakovala pánovi veľvyslancovi z Bahrajnu a ďakujem kolegom, poslancom z Bahrajnského parlamentu zabezpečili hladký priebeh našej návštevy a delegácie a som toho názoru, že sme získali priateľov tak na vládnej, ako aj na e, strane opozície a dúfam, že sa vytvorí akýsi zjednotený bahrajnský front a to bez akýchkoľvek problémov či ťažkostí. My sme chceli predovšetkým poradiť a pomôcť. To bol náš hlavný cieľ a to uznesenie podľa mňa v mojich očiach nie je úplne vyvážené. Myslím si, je síce čiastočne vyvážené a vychádza z tých faktov a dôkazov a z tohto hľadiska a z tejto perspektívy musíme v našej práci pokračovať. Pán Rašid Budžalev, ktorý nás sprevádzal po celý čas, je predsedom zahraničného výboru a zabezpečil, aby naša práca bola plynulá. Ja tejto krajine želám všetko najlepšie a aj pán Tenok povedal to, čo som chcela ešte dodať. Hovoril o úlohe Bahrajnu v tomto regióne a keď porovnáme túto krajinu s ostatnými susediacimi, tak môžeme skonštatovať, že Bahrajn je na dobrej ceste a aby sa mohla táto spolupráca rozvíja ďalej. A skôr než dám slovo ďalej, a ja by som poďakovala pán veľvyslanec, hovorí pani predsednička. A to všetko samozrejme môžem dať písomne spolu e, so správou nášho podvýboru. A teraz pán Tkeš, máme trochu skos. Um... Budem hovoriť naozaj stručne. Myslím, že rozhodnutie Európskeho parlamentu a správa delegácie neprišli práve v najvhodnejšom čase. Ak totiž odsúdime Bahrajn formou rezolúcie. V tom prípade oslabíme e, úlohu a prácu delegácie ako sprostredkovateľa. je teda e, škoda, že delegácia a rezolúcia, uznesenie prišli v tom istom čase. Treba pomôcť eh, Bahrajnu pri dosahovaní jeho úloh a snažení a rozlišiť to časovo. Eh, ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. Vďaka za komplexnú, vyčerpávajúcu správu. Ďakujem pekne, čas sa dostávame v správe, správe eh, pani Vajdere. To je v hospodárskej a sociálnej krízy na ľudské práva Dostali sme 124 pozmenujúcich doplňujúcich návrhov. Nuž a myslím, že teraz pracujete na kompromisoch a že budúci týždeň sa stretávate s tieňovými spravodajcami. Je to pani Veršia, pán Tenok, pán Tavareš, pani Šake a pán Martin. Myslím, že by sme mali začať predstavením správy pani Valdere a potom by sme mali pokračovať diskusiou s tieňovými spravodajcami. Pani Valdere, máte slovo. Áno. Tentokrát budem hovoriť svojim vlastným jazykom, pretože toľko angličtiny je pre mňa ťažké. Budem hovoriť po lotyšsky, hovorí rečnička. Uh nu pat ir noslēdzies brīdis, kad mūsu pastkastītē ir iekrituši manu kolēģu. Práve sme pracovali, dokončili správu, dostala som 122 pozmeňujúcich návrhov a doplňovacích. Chcela by som sa všetkým tým, ktoré, ktorými ich poslali za spoluprácu a snahu o vylepšenie tejto správy. Nuž a ja naozaj úprimne dúfam a že a z srdca im ďakujem. Tieto pozmeňovacie návrhy som si um, preštudovala a a musím povedať, že ich veľká väčšina znamená eh, veľké zlepšenie tejto správy. Teda, kolegovia, veľmi pekne ďakujem. Možno by bolo eh, dobre venovať sa niektorým konkrétnym pozmenujúcim a doplňujúcim návrhom jednotlivo. Nož celkovo eh, by som sa chcela poďakovať Ane, ďakujem pani Opačič, a ďalším kolegom za ich návrhy. Určite, že nebudem môcť eh, hovoriť o všetkých tých eh, početných pozmenujúcich návrhoch, ale zamerať sa na ne niektoré. Um, niektorí z vás sa zamerali na eh, korupciu a jej negatívne vplyvy na oblasť ľudských práv je tu priestor na kompromisné návrhy. Všetci tieňoví spravodajci sovia sú týmto pozývaní na ďalšie stretnutia, kde sa budeme venovať kompromisným návrhom. Chcem sa dozvedieť, čím boli motivované pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Pani Veržia, ďakujem vám. Pán Tavareš, pán Oriol, Obiol. Absolútne súhlasím s kolegami, ktorí hovorili o negatívnych účinkoch korupcie na ľudské práva, najmä Anna Gomes a David Martin, ktorí mali e, pozmeňujúce návrhy na túto tému. A takisto Rui Tavares e, sa vyjadroval k, ku korupcii. E, pokúsim sa vypracovať jeden odsek ako kompromisný návrh Takže pokúsim sa zohľadniť eh, tieto vaše návrhy v kompromisných návrhoch. Eh, počas krízy je dôležité počiarknúť úlohu rozvojovej pomoci, tak ako o tom hovorí 23. pozmenujúci návrh. Nuž a treba počerknúť, ako sa nám v tomto darí Ďakujem, pán Obiol. Ehm, na to reaguje v pozmeňujúcom návrhu four ehm, jeho ehm, návrh sa budem snažiť zapracovať. Pán Tavares, pozmeňujúci návrh 32 hovorí o tom, že treba podporovať politický rozvoj v iných krajinách aj za týchto ťažších čias. Takisto ďal. Um, myslím, že toto sa tiež nachádza, táto myšlienka v pozmňovacom návrhu 71. Kolegyňa um, Elizabeth a Andrej Grip boli vo svojom prístupe naozaj tvoriví. Dotkli sa problémov, ktorý majú miestni obyvatelia v prípade, kedy um, zahraničné nadnárodné spoločnosti chcú skúpiť ich pôdu. sa návrh 91, 96 a 97. Tak ako kolegovia, aj ja som toho názoru, že poľnohospodársky rozvoj a podpora miestnej výroby sú dôležitým prvkom každej stratégie a to sa nachádza v pozmeňujúcom návrhu 56. E, súhlasím so Žanom Roátom, teda konkrétne, že treba e, zlepšiť e, konkurenciu v tretich krajinách. To on uvádza v pozmeňovacom návrhu 109. Ďakujem pani Veržia, pánu Obiolovi za ich pozmeňujúce návrhy, kde sa zdôrazňuje, aký účinný musí byť eh, právny systém súdnictva. Možno bude dobré pozrieť sa lepšie na situáciu v EÚ. Pôvodne som zadefinovala, že problémy nemajú nič dočinenia s problémami tretej krajiny. A to by sme tam na to by sme sa veľmi spoliehať nemali, pretože každá krajina rieši krízu iným spôsobom. Snaď by sme sa týmto otázkam mohli venovať v iných uzneseniach. Viaceré pozmeňujúce návrhy sa týkajú tých istých e, odsekov. Pani Viržia predložila veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov, a to takých, že polovicu z nich môžem podporiť, keďže však máme určité politické rozdiely a rozdielnosti. V, tejto, v prípade týchto druhej polovice pozmenice návrhov budem navrho, ja návrh, navrhnem oddelené hlasovanie. Nuž no potom, čo sa týka ďalších pozmenujúcich a doplňujúcich, doplňujúcich návrhov, e, sú tu návrhy niektoré odseky vypustiť. Nuž e, nie vždy som pochopila, prečo takéto vypustenie kolegovia navrhujú ak sú tu kolegovia, ktorí navrhli nejaké vypustenie odsekov, poprosím vás o e, vysvetlenie alebo prípadne e, informujte ma prostredníctvom tieňových spravodajcov na našom stretnutí. Nuž, som veľmi spokojná s tými 124 pozmeňujúcimi návrhmi. Určite budú vylepšením mojej správy a budú zohľadňovať a vyjadrovať spoločné stanovisko Európskeho parlamentu. Ďakujem pani Vajderan. Vajdere. Neviem, či, neviem, či pani verže tu bude. Preverím si to, ale určite bude tu počas stretnutia tieňových spravodajcov budúci týždeň. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne chcem ospravedlniť tieňového spravodajcu našej politickej skupiny, pána Davida Martina, je teraz v Jordánsku na misii. Sú tam eh, voľby do dolnej komory ich parlamentu. On je na pozorovateľskej misii a požiadal ma, aby som ospravedlnil jeho neprítomnosť. Skontaktoval ma tiež aby čiastočne alebo stručne vyhodnotil správu. Poprvé, e, návrh správy hodnotí pozitívne, môže byť základom širokého konsenzu. Po druhé, nie sú tam nejaké významné problémy. je tam viacej ako 100 pozmeňovacích návrhov, čo je podľa neho trochu veľa na to, že je to iniciatívna správa. Po tretie, na stretnutí tieňových spravodajcov sa určite podarí dosiahnuť kompromisy a tým pádom sa dosiahne ten spomínaný široký konsenzus. A je samozrejme k dispozícii spravodajkyne pre mňa to bolo veľmi jednoduché urobiť toto rezume, pretože e, tieto názory plne e, sa stotožňujú s mojimi osobnými, pokiaľ ide o hodnotenie tejto správy. Pán Tavareš. Mr. Tavareš. Pán Tavareš. Sorry, I, I was uh, Just reading that the, the... Prepačte, práve som si čítal e, v portugalčine e, správu od Medzinárodného menového fondu A ten, tá správa hovorí, e, že sme krajina, e, ktorá bola postihnutá krízou. Môže to mať e, nepriamy dopad na správu pani Vajderesovej. Tá správa spôsobuje, že nielen naša krajina je zraniteľná, ale aj iné krajiny. A mm, Našťastie nie všetky takéto zlé názory sú v tej správe, lebo mm, v tej správe sú aj dobré nápady. Ja som si to veľmi rád prečítal ako účastník tejto diskusie. A ja som prispel niektorými pozmeňujúcimi návrhmi, pretože podľa mňa sa správa uberá dobrým smerom a mnoho tých pozmeňujúcich návrhov sa týka detajlov, napríklad životné prostredie ako jeden z aspektov, na ktorý by sme sa mali zamerať. Niekedy uh, uh, sa to týka aj kritik EÚ. Týkajú sa najmä úvah pani Vajdere, ale mali by sme povedať, že tá kritika sa vzťahuje aj na nás. Takže toto e, sú systematické pozmeňovacie návrhy, ktoré som um, podal. Uh, ale tie zmeny ohľadom obsahu sa týkajú v podstate troch aspektov. Prvý aspekt, pozmeňovací návrh číslo 11. A v pozmeňovacom návrhu 11 ide o tom, že e, kríza spôsobila, že sme sa stali zraniteľní. A ako taká je Európa zraniteľná z ekonomického hľadiska a to má aj dopad na zahraničnú politiku, aj na politiku v oblasti ľudských právach. Ja to vidím každý deň v Portugalsku, keď mm, e, sa predávajú podniky a predávajú sa e, diktatorským prežimom, a to e, nie je predsa tá istá vláda, ktorá hovorí o ľudských právach s týmito krajinami. A tieto krajiny kupujú naše podniky, pretože my sme ich privatizovali, ale takisto uh, ich predávame aj štátom, kde vládne diktatorský režim. A toto je súčasné ekonomické zmýšľanie, ktoré ma zaráža. Potom je tam pozmeňovací návrh, ako som spomínal, 11. Dopad krízy na politiku ohľadom ľudských práv a ohľadom ekonomiky. Potom druhá tendencia pozmeňovacích návrhov, to je obsah pozmeňovacieho návrhu číslo 18, prepojenie s korupciou a koróziou alebo narušaním. Korupcia je zločin a korozia alebo narušenie demokracie potom vedie aj k narušaniu inštitúcií. A toto je jav, ktorý e, narastol, ktorý zväčšil svoje dimenzie po tom, čo vypukla kríza v roku 2008 a treba to riešiť. Myslím si, že na tomto, sa, na tomto bode sa v tejto inštitúcii dohodneme. No a potom po tretie, pozmeňovací návrh 32, o tom už pani Vajdere hovorila vo svojom komentári. E, kríza je v podstate má v podstate priame následky a tie priame dôsledky vedú k tomu, že vlády zmenšia svoje príspevky na humanitárnu pomoc a na rozvojovú pomoc. E, posunie sa to e, na nižšie miesta v prioritách a e, niektoré vlády to už aj v Európe urobili. Toto sú najdôležitejšie veci, a oceňujem tú prácu, ktorú odvedla pani Vajdere a tú prácu, ktorá sa týkala zostávania kompromisov. A teším sa na naše stretnutia medzi spravodajkňou a tieňovými spravodajcami, ktoré sa budú konať v blízkej budúcnosti. Tieto všetky pozmeňovacie zástrhy, návrhy sú zastúpené návrhom, ktorý sa týka úvodných ustanovení. Ak urobíme ústupky v našich, našej politike ľudských práv a zahraničných e, vzťahov, e, tak musíme e, byť realistickí a pragmatickí E, tento pragmatizmus a realizmus nakoniec bude viesť k tomu, že naša politika ohľadom ľudských práv bude mať akúsi prídavnú pozíciu, bude to akýsi prívesok. A už som počul, že ľudské práva vysia akoby na striebornom vlásku. Nemajú to miesto, e, aké im prisudzuje zmluva zmluva o nich hovorí ako o pilieri a niekedy sa ľudské práva považujú za nejakú čerešničku. A preto členské štáty by mali robiť všetko, čo je v ich silách, aby nerobili ústupky ohľadom ľudských práv, pretože z dlhodobého, krátkodobého hľadiska to bude stále horšie. Jednak pre obete ľudských práv, ale bude to mať aj spätnú väzbu, pretože to bude horšie aj pre Európanov. Znižia sa pracovné štandardy, environmentálne štandardy správneho riadenia krajiny. Čiže e, nebude to zle len pre celé ľudstvo, ale aj pre záujmy Európanov, pracovníkov, európskych spotrebiteľov. Čiže na tomto sa určite všetci dohodneme. Ale niekedy to treba stále opakovať, aby sa to naozaj implementovalo. Ďakujem pani Vajdere, že naozaj vypracovala veľmi dobrú správu na túto tému. Ďakujem, hovorí pani predsednička. E, vidím, že pán Tanok tu už nie je. Um, dostal som informáciu, že nemá žiadne pozmevacie návrhy. E, pani Šárke, viem, že sa zúčastníte na stretnutí teňových spravodajcov budúci týždeň a vy ste dostali e, stanovisko pána Taylora, určite, e, teda vy ste zobrali v úvahu tento pozmeňovací návrh. A ak s týmto máte problém, prosím, oznámte mi to, pretože e, máme ďalšiu správu a chceme vedieť, či máme pracovať na článku 50 v tomto stanovisku. Ale ako v minulosti, my e, sa môžeme začať pozmeňovacie návrhy z DV a môžeme pokračovať. E, možno teraz je čas na krátky feedback, na krátku spätnú väzbu, pán Svon. Nie je to až taká spätná väzba, pretože my stále študujeme jednotlivé pozmeňujúce návrhy. Dúfam, Mm, že budem môcť vysloviť niekoľko pripomienok. Ja chcem iba vypichnúť niektoré veci. Um, jednu iniciatívu sme začali dnes ráno a možno to bude relevantné pre túto správu táto iniciatíva sa týka potravinovej pomoci a e, vlastne bude to prepojené s G8. Je to naozaj veľká iniciatíva a mohlo by sa to dať do zápisu. Ďakujem, pán Svan. Pani Vajdere, chceli ste e, uzavrieť túto diskusiu? Ja som chcela len povedať, že som vďačná za tieto pozmeňovacie návrhy. Sú naozaj veľmi cenné a teším sa na stretnutie na budúci týždeň kde dotiahneme do konca našu prácu s kompromisnými pozmeňovacími návrhmi. A dúfam, že to bude také konštruktívne ako v minulosti. Ďakujem. A teraz oznámim časové lehoty. Takže na budúci, stretn- na budúci týždeň sa stretnú tieňoví spravodajcovia, potom sa zvážia pozmeňovacie návrhy na AFETE e 18. februára, 19. februára sa bude na AFETE e hlasovať a na aprílovej plenárke e, sa bude schváľovať táto správa. Ďakujem a teraz prichádzame k ďalšiemu bodu na našom programe. Je to správa výboru 2 z delegácie v Turecku a e, pani Veržia príde, takže delegácia pozostáva z mojej osoby a z pani Veržiatovej. A boli sme dve. A jeden deň sme strávili v Ankare, navštívili sme ministerstva, občianske spoločnosti, akadémiu a tak ďalej. A potom druhý deň sme navštívili turecko-sírskú hranicu. Dostanete našu písomnú správu. Myslím, že práve teraz sa to rozdáva, alebo už to bolo rozdané na začiatku tohto stretnutia. A teraz budem hovoriť po nemecky, lebo tak použijem aspoň poznámky. Also, uh... E, Takže ústredné témy pre nás počas tejto misie bolo zistiť situáciu v oblasti slobody médií, a tlače, ako ďaleko pokrač, pokročili reformy v súdnictve, ako sa um, implementuje medzinárodné právo do vnútroštátneho a aký má vplyv politika na, má vplyv politika na nezávislosť e, spravodlivosti. Už pred stretnutím e, s so zástupcami občianskej spoločnosti sme najskôr komunikovali s trinástimi skupinami a stále sme počuli, či to už boli odbory, um, ženské organizácie, um, novinári, uh, organizácie LGBTI. Stále sme počuli, že v Turecku sa robí na úrovni uh, verejnej a úradnej veľa, aby sa Eh, implementovali mm, medzinárodné predpisy. Napríklad, eh, čo sa týka žien, um, začínajú sa objavovať eh, útočiská pre um, zneužívané ženy. Ide to síce pomaly, ale je to pozitívny vývoj. Zároveň vidno, že od čia, že od eh, politického vedenia nie je vnímané eh, s, mm, so spokojnosťou, že sú niektoré veci mimo kontroly. Napríklad, čo sa týka žien, je polutovania hodné, že um, práva žien eh, boli vypustené uh, z názvu ministerstva. Teraz je ministerstvo pre uh, sociálnu, uh, sociálny a rodinný blahobyt. Takže je tu tak, že um, práva žien sa vždy uh, určitým spôsobom spájajú s konštruktom rodiny. Je tu aj pozitívny krok. Sú to medzinárodné uh, organizácie pre ľudské práva, tie sa budujú. Očakáva sa, že dôjde k stretnutiu, stretnutiam boli e, menované jednotlivé osoby a očakáva sa, že sa stretnú, aby si zvolili e, spomedzi seba vedúcu osobu predsedu. Nevie sa však, kedy to má byť. Nuž a čo sa týka medzinárodných inštitúcií pre ľudské práva a ich mandáta e, či spôsob práce nie je celkom to, čo očakáva OSN, aby eh, mohli byť uznaní ako nezávislý inštitút. Myslím, že my tu eh, sa musíme pozrieť na všetky medzinárodné organizácie pre ľudské práva. Pán Grip eh, sa zaoberá takýmto organizáciám vo východnej Európe. My by sme sa mali však pozrieť aj na tie mimo Európy, pretože mnohé sú kritizované z hľadiska ich skutočnej nezávislosti. Takže um, predstavitelia tureckej vlády nám povedali, že um, uh, aj v iných krajinách mimo Európy takéto organizácie len do určitej miery splňajú e, kritéria. Takže myslím si, že by sme mali podporovať práve takéto inštitúty. Po 14, 14 dní po tom, čo sme začali, e, navštívili sme um, e, úrad ombudsmana, ktorý bol práve krátko predtým zriadený. Tento úrad príjma sťažnosti tureckých občanov na eh, orgány, na úrady. Teda je to veľmi dôležitý bod, veľmi dôležitá kancelária z hľadiska eh, boja proti korupcii aj porušovaniu ľudských práv. Myslím si, že tu veľký problém a ten sa týka eh, obsadenia postu samotného ombudsmana. Pán Ömarok Lú, bývalý sudca, bol už meno, vymenovaný, hovorili sme s ním, ale um, je kritizovaný zo strany občianskej spoločnosti, pretože on bol účastný kasačného, kasačného súdu, ktorý odsúdil jordanského novinára, a je teda tragédiou a nešťastím, že bol zavraždený. Myslím, ten novinár. Nuž a v rozhovoroch, ktoré sme viedli, bola práve táto okolnosť uváden, uvádzaná ako pochybnosť, či budúci ombudsman môže byť považovaný za nezávislého. Budeme musieť túto otázku ďalej sledovať. Pán Roklu um, vysvetloval, že iba nepriamo sa zúčastnil celého tohto kasačného súdu, ale e, nemohol e, celkom poprieť, že by s tým e, nemal nič dočinenia. Chcela by som ešte hovoriť o jednom prípade, pretože dva dni pred našim príchodom Premiér Erdogan verejne v jednom prejave povedal, že podľa neho e, konštrukt e, e, delenej moci nie je najlepšie, najlepšie, najlepšia možnosť pre Turecko. Nuž na to sa potom odvolávali aj E, predstavitelia občianskej spoločnosti, pretože keď premiér sám spochybňuje e, delenie moci, vyvolá to množstvo diskusí. Príklady, o ktorých sme diskutovali, obsahovali napríklad aj otázky súdnictva. Hovorili sme o prípade Pina Selik. Je to e, sociologička, feministka a sociologička. Bola 98. obvinená, že sa zúčastnila bombového atentátu e, v Istambule. Bola zatknutá, vypočúvaná, e, trikrát ju už oslobodili. Boli to za každým iné súdy. Na jeseň sudca, ktorý sa podielal na tomto prípade, ochorel. E, vymenovali nového sudcu a teraz sa očakáva rozsudok, ktorý môže znamenať doživotie. O tomto prípade sme hovorili eh, s jej eh, právnikom. Táto eh, delegácia bola minulý týždeň v Štrasburgu. Nedá sa jednoducho poprieť, že by nedošlo k žiadnym zásahom do súdnej moci so snahou e, o príkladné potrestanie. 18. januára sa ukázalo, že e, bolo viacero um, sudcov, um, právnikov, aktivistov za ľudské práva na základe zákona proti terorizmu alebo e, boli mm, jednoducho ne, neboli dodržané ich práva na slobodu prejavu. Ak za jednu noc policia zadrží 15 takýchto bojovníkov za ľudské práva, nemožno to prehliadať. E, preto sa musíme Turecku dobre pozerať na prsty v otázkach ľudských práv. Zdravíme a ďalej podporujeme to, ako turecká vláda sa snaží um, medzinárodnú legislatívu zapracovať do legislatívy domácej. A takisto aj uh, sa inšpiruje um, Medzinárodným súdom pre ľudské práva. Snaží sa to implementovať do svojej legislatívy. To je chválihodné. Totiž Turecko a Rusko e, sú krajinami, ktorými sa tento súd e, veľmi často venuje. Nuž, e, ďalšou témou bola situácia Kurdov Naďalej sa vyskytujú e, ozbrojené strety. Ehm, prebiehajú od volie v roku 2011. V roku 2012 snáď nebol ani jeden deň, kedy nedošlo k násilnému stretu. Bola to moja prvá návšteva v Turecku ako členky podvýboru pre ľudské práva. A zadivilo ma, ale je tam taká právna situácia. Bola som prekvapená, že sa hovorilo o pozíciách a situácii Kurdov na každom e, ministerstve a boli vždy e, kurdskí politici i aktivisti ako teroristi. E, to sa mi nepozdávalo, pretože sa treba vždy pozerať na to, aké stanovisko zaujíma ten, kto je kurdského pôvodu. Je taká situácia, že e, mnohí poslanci BDP sú buď kurdi, alebo sú im priaznivo naklonení. Odmietajú zaujať svoje miesta v Národnom parlamente, pretože šesť ich kolegov je vo väzení. Mali, viedli sme rozhovory s poslancami za BDP. Oni situáciu hodnotili negatívne a pesimisticky, hlavne z hľadiska vypracovania ústavy, z hľadiska práv etnických menšín a že v súčasných e, e, diskusiách e, sa ukazuje ako ťažké um, dosiahnuť tých 10 ktoré sú potrebné na dosiahnutie uh, parlamentného kresla. Nož, um, náš podvýbor by mal venovať pozornosť tejto 10-percentnej kvóte, ale aj uh, takisto venovať pozornosť uh, vypočutiam a súdnym procesom s aktivistami z ľudské práva a novinármi. novinármi Prebehlo stretnutie e, s ministrom pre záležitosti EÚ. E, tam sa minister veľmi stiažoval, že nevidí žiaden pokrok zo strany Európskej únie že sa intenzívne pracuje v Turecku na um, prístupovej agende do EÚ vyjadril sa, že dúfa, že za e, írskeho predsedníctva sa tento postup zintenzívni a že bude možné otvoriť novú kapitolu. Myslím, že ak to budeme ďalej sledovať spoločne s tureckou parlamentnou delegáciou, myslím tým kapitoly twenty four a to je ochrana ľudských práv, ktorou sa um, a súdnictvo či spravodlivosť Myslím, že tento, tento podvýbor by sa um, mal touto otázkou intenzívne zaoberať. Stretli sme sa aj v parlamente s výborom pre harmonizáciu z EÚ. Stretnutie bolo zaujímavé nielen pre nás dvoch, čo sme boli na stretnutí, ale aj pre všetkých členov výboru, e, nášho podvýboru. E, boli sme pozvané na účasť na rôznych stretnutiach, e, na rôznych miestach aj mimo EÚ. Bude sa konať celý rad konferencií medzi európskymi a tureckými poslancami Môžu to byť poslanci z národných parlamentov, môže ísť napríklad o dobné, e, dobrá správa vecí verejných alebo boj proti terorizmu. Nuž a čo sa týka informácií o stretnutí v Ankare, musím povedať, že um, nám veľmi vychádzali v ústrety, najmä pokiaľ ide o bod pre ľudské práva, prebehlo stretnutie so zástupcami občianskej spoločnosti a takisto zástupcami viacerých ministerstiev a v parlamente. Potom sa vyskytol logistický problém. Chceli sme zájsť na turecko-sírskú hranicu. Hmla nám to nedovolila. Museli sme e, plán zmeniť a leteli sme cez Adana, Adanu. A potom autom v noci, tak aby sme mohli pokračovať druhý deň v programe. Nuž. Potom sme sa obrát... Chcela by som poďakovať nášmu tajemníkovi a delegácie pre DROA, že nám takto výborne zorganizovali túto návštevu. Čo sa týka turecko-sírskych hraníc, veľký vplyv na nás urobilo, ako tých vyše 200 tisíc osôb prijala turecká vláda ako utečencov do utečeneckých táborov, ktoré sú síce jednoduché, ale ktoré sú veľmi vhodné na to, aby sa postarali o týchto ľudí. Tábor, ktorý sme navštívili, mal výbornú infraštruktúru. Dokonca akúsi radu alebo samosprávu spomedzi utečencov, ktorí e, boli takto zainteresovaní do života v tábore. Sú tam, sú tam škôlky, je tam zdravotnícke zabezpečenie. E, naozaj som, to na mňa urobilo veľký dojem. Hovorila som s guvernérom a a explicitne som mu za to poďakovala, najmä za veľkorysosť, ako to celé robia. Ehm, vieme totiž, že sa utečenci do svojej krajiny tak rýchlo nevrátia. A je výborné, že toľkým ľuďom vedia pomáhať. Viac a väčší problém ako utečenci v táboroch to sú utečenci, ktorí boli ubytovaní alebo dostali sa do rodiny a neboli registrovaní. A tu treba povedať, že Turecko pracuje na vlastnom zákone o azyle a tieto legislatívne práce sa ešte neukončili, ale ak nejaká osoba nie je evidovaná, tak potom nemá ani právo na sociálnu pomoc, čo potom ani v ďalšom období nie je možné. Ja si myslím, že EÚ a jej rôzne inštitúcie ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, tak by mali nájsť spôsob, ako týmto utečencom pomôcť, či už prostredníctvom medzinárodných alebo mimovládnych organizácií a tak ďalej. Veľmi ťažká je situácia utečencov, ktorí sa ešte nedostali cez tureckú hranicu. Podľa našich informácií sú tam nielen elektrické ohrady, boli sme tam koncom novembra, tá situácia je naozaj veľmi náročná. Dohodli sme sa, že pani komisárka Georgieva od nás dostane list a tým by sme ju chceli vyzvať, aby sa odstránili, ak sa dá, byrokratické prekažky, aby turecká vláda a organizácie mali podporu, aby sa mohli postarať o sírskych utečencov a aby tam nebola tá byrokratická záťaž a aby sa dostali aj k tým utečencom, ktorým sa pomoc nedostala. V táboroch sme priamo hovorili s utečencami zo Sýrie a následne som diskutovala s predstaviteľmi sírskych mládežnických organizácií. Nie išlo len o to, ako sa im žije ako utečencom, ale skôr sa stiažovali na to a na členské štáty EÚ a na EÚ ako takovú v tom zmysle, že sa do tohto konfliktu nevložili tak, ako by si to oni predstavovali. Teda, že neprišli so žiadnym nástrojom, ako zabrániť bombardovaniu civilného obyvateľstva. Hovorila som, že vojenská intervencia by takýto konflikt ešte zhoršila. Všetci účastníci rokovania hovorili, že je to ilúzia. Ani zdieľali tento názor. Aj tu si myslím, že by malo svoj zmysel, aby delegácia výboru pre ľudské práva vycestovala do tejto oblasti a je mi veľmi ľúto, že na konferencii európskych ministrov vnútra na začiatku novembra sa nepodarilo presadiť vlastný program na príjmanie sírskych utečencov v Turecku. Áno, je veľmi chválihodné, a je výrazom dobrých susedských vzťahov, že Turecko príjma toľko utečencov zo Sýrie, ale tie infraštruktúry to dlho nevydržia, je tam veľa zranených. A rada by som zdôraznila túto požiadavku, aby EÚ zaviedla program mm, znovu presídlenia a títo utečenci, či už v Turecku, alebo v Jordánsku, alebo v Libanone, aby sa príjmali aj tam, lebo je treba rátať s tým, že tento konflikt, konflikt tak skoro neskončí. A pre tých utečencov bude tá realita taká, že zrejme v tých susedných krajinách budú musieť ostať aj niekoľko rokov. To je moja správa, pani Veržia tu zatiaľ nie je, takže, takže mňa nebude môcť doplniť. Informáciu som postúpila aj AFETu a delegácii pre Turecku. Aj my prispejeme tým, že našu správu predložíme písomne. A teraz pánu Biels, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička za vaše informácie aj správu o návšteve a delegácií. Dostali sme písomnú verziu dnes po obede. Ja si to pozorne prečítam, pretože som za moju politickú skupinu tieňovým spravodajcom, pokiaľ ide o vyhodnotenie procesu rokovania a pristúpenia Turecka k EÚ. Veľmi rýchly komentár k špecifickému problému ľudských práv v Turecku. V zásade zdieľam vaše názory aj vašu interpretáciu situácie. Samozrejme, tá základná vec je, či sa pozeráme na to, či ten pohár je poloplný alebo poloprázdny. A v tomto zmysle problematická situácia by mala upozorniť našu pozornosť na to, aby sme analyzovali, že či sa situácia zlepšuje alebo zhoršuje. Táto situácia je v každom, teda v mnohých aspektoch naozaj problematická. A spomenuli ste náš postoj, postoj EÚ situácii a vnútornej problematike Turecka a k jeho vývoju. A môj záver je, že akokoľvek budeme vyvíjať snahy v dialógu, v detekovaní problémov, k tomu, že budeme poukazovať na problematiku, na problémové body, že budeme eventuálne protestovať, ak nebudeme aspoň minimálne koherentní vo vzťahoch EÚ-Turecko, pravdepodobne sme málo účinní a pravdepodobne, keď budeme poukazovať na tie citlivé body, tak môžeme byť kontraproduktívni a môžeme vyvolať neželateľné dôsledky. Napríklad Politicky alebo historicky môže sa zdať škandalozne, keď sa EÚ zaviazala v roku 2005 otvoriť negociačný proces prístupu Turecka do EÚ. A tento proces prakticky totálne sa zablokoval. Zdá sa mi, že akýkoľvek koherentný postoj v obhajobe ľudských práv v Turecku a keď sa berie do úvahy aj tento fakt, mali by sme zachovať určité kritérium politickej decenci, decentnosti a teda vychádzať z toho, že pactum subservanda, teda ak je tu nejaký záväzok v tých rokovaniach, tak ten záväzok by sa mal splniť. Rok 2013 je príležitosťou, aby sme túto patovú situáciu odblokovali. Aj Francúzsko a jeho postoj sú dôležité, pretože to, aká, aké sú názory e, francúzskej vlády k Turecku a tak ďalej a od tých stanovisk, ktoré vychádzajú z histórie, identity, z cirkvy, náboženstva a tak ďalej, od predchodcu súčasného prezidenta Olanda, ktorý sa viackrát vyjadril, že je potrebné vytvoriť hodnotiaci systém na ekonomickej a politickej úrovni a to konkrétne a neupadať do filozofických diskusí. Cieľom by malo byť odblokovať tieto rokovania a hlavne takej oblasti, ktorá špecificky zaujíma náš podvýbor. A to je v kapitole 23 a 24. Spravodlivosť, ľudské, základné ľudské práva, sloboda a bezpečnosť. Akékoľvek vyhodnotenie situácie ľudských práv v Turecku nemôže abstrahovať od histórie, od tejto blokády a od postoja EÚ k ich požiadavke pristúpenia do EÚ. To má samozrejme určité dramatické dopady. Napríklad pani predsednička to spomenula Existencia 100 tisícok utečencov tragického sírskeho konfliktu na tureckom území. Ak nebudeme koherentne a solidárne postupovať v zmysle záväzkov EÚ, naša práca v oblasti obrany ľudských práv v tejto krajine tak bude veľmi ťažká. Thank you, Mr. Obiols. And I would... Ďakujem, pán Obiols. A teraz dávam slovo pani Veržiad, nech sa páči. Požiadala by som vás, aby ste zareagovali na otázku pána Obiolsa, ktorý sa pýtal na rendy. Eh, ľudské práva v tejto oblasti. Pani Veržia, prečítala som si finálnu správu a doširoko ju podporujem. Žiaľ, prišla som neskoro a nepočula som eh, vašu informáciu, ale moji spolupracovníci mi povedali všetko. Malá formálna poznámka Nespomína sa alebo menej tá kurdská otázka, ale engelčky, s ktorými sme sa stretli v teréne, tak túto otázku veľmi nadnášali a ja som na ňu veľmi citlivá. Viete veľmi dobre, čo sa v Paríži v januári stalo s vraždou troch kurdských žien. Boli dve mladé a jedna 50-ročná. Z veľkej časti súhlasím aj s predrečníkom. Od našich vládnych protiažkov eh, nám povedali, že veľmi nechápu postoj EÚ a preto súhlasím z väčšej časti s tým, čo ste práve povedali, pán Ubiols. Európske inštitúcie, ale predovšetkým Rada ministrov sú dosť nekohorentní v tejto situácii. Áno, pretože sme podporili kandidatúru Turecka do EÚ, ale nevyvádzajú sa z toho všetky dôsledky a nepristupujeme k Turecku rovnako ako k ostatným kandidátským krajinám. Takže tie kapitoly 23 a 24 sú naozaj rozhodujúce aj pre náš podvýbor. A to, čo je najvážnejšie v prípade Turecka a možnosti pristúpenia tie otázky, ktoré ste spomenuli medzi riadkami vývoj stavu, čo by sme označili ako stav demokracia ľudských práv, použijúc európsku terminológiu, tak je dosť dramatický a žiaľ e, vyvíja sa zlým smerom. 8 až 10 tisíc politických väzňov v turických väzniciach, represia, ktorou trpia, alebo represia, ktorou trpia hlavne kurdskí, ale nielen oni, poslanci teda. Je tam skutočný problém, o ktorom by sme mali diskutovať v prípade prístupu Turecka do EÚ. A to len komplikuje veci. Ale pani predsednička, ak dovolíte, ja by som dodala niečo k tým dôsledkom práve vzhľadom na tie vraždy vo Francúzsku. To, čo je rozhodujúce v Turecku dnes, to, že mierový proces znovu začal na základe hľadovky v tureckých väzeniach, že začal dialog medzi tureckou vládou a pánom Čaranom a že všetky tieto otázky by nemali ohrozovať mierový proces a diskutujeme o tom a budeme o tom diskutovať na budúcom pléne v Štrasburgu. Myslím si, že Európsky parlament musí celou svojou váhou zapôsobiť. Dokázal to urobiť v určitých témach. Je to záujmom všetkých tých, ktorí bývajú na tureckom území, všetkých menšín ale aj celého obyvateľstva v Turecku. Opakujem len s tou jednou pripomienkou, čo som urobila, tak široko vašu správu podporujem je jasná. Možno ešte jeden dôležitý bod. Očakávala som viacej divergencií medzi našimi dvomi politickými skupinami a čo ma prekvapilo, tá konvergencia názorov. k tomu, ako komentujú vývoj demokracia ľudských práv a aj vzhľadom k diskusii o ústave Áno, to všetko sú dôležité veci, na ktoré by sme mali poukázať. Thank you, uh, Madame think... Ďakujem, pani Veržia. Túto správu uh, by sme mohli rozšíriť a hovoriť aj o tom, čo sme povedali o tej kurdskej téme. Ja som už spomenula, že veľmi často hovoríme a sme hovorili o tom, o tej hladovke. Myslím si, že to bola obrovská hladovka, viedlo ju asi 600 väzňov. A bolo to múdraj od Očalana. Myslím si, že aj minister spravodlivosti hľadal dobré riešenia na to, aby ukončil túto hľadovku. A možno, e, že v tej správe by sme mohli spomenúť aj túto záležitosť a samozrejme aj rôzne názory rôznych opozičných skupín. Predtým, než dám slovo komisii, e, ja som si, pán Obiol, pozorne vypočula to, čo ste hovorili. A vy ste sa spýtali, aké sú trendy v ľudských eh, právach a viete, o tých trendoch sa nemôžete dozvedieť eh, za jeden deň návštevy. Pre mňa mm, bolo poučné, keď som sa o tom dozvedela eh, z rôznych písomných zdrojov, ale um, naozaj som bola zarazená a prekvapená s tým, tým, že veľký rozdiel existuje eh, medzi eh, legislatívou a potom aj eh, individuálny mm, postoj proti inštitúciám, ktorú, ktorí sú ústretoví voči kurdom. A ten, tá priepasť sa rozširuje ja si musím rozšíriť o tomto vedomosti. Jedna z organizácií civilnej eh, občianskej spoločnosti prišla s návrhom. Prečo by sme sa ne, občas nemali zamerať um, na oblasť aj mimo nášho výboru a ho, mať nejaký seminár o ľudských právach, uh, aby by sme uh, boli informovaní, aby sme neboli informovaní on, len o jednotlivých incidentoch, ale aj o trendoch a mali by sme byť aktívnejší. Mm, mali by sme mať intenzívnejší di dialog o témach v oblasti ľudských e, práv. A ja naozaj by som bola za to, aby sme otvorili kapitoly 23 a 24, pretože pre nás by to bola téma na programe, napríklad nezávislé súdnictvo. A je dobre vedieť, že vy sledujete e, správy o prístupových rokovaniach Turecka. Možno by ste nám v tomto vedeli pomôcť, keď mm, zostavujeme program na tento rok. A teraz dám slovo Kovi Makridisovi, ktorý je z komisie a radi si vypočujeme vašu spätnú väzbu. Ďakujem, pani predsednička. Prajem všetkým dobrý deň. Ďakujem za túto diskusiu. Vypočul som si tu rôzne témy a komisia na nich, e, teda ich pozorne sleduje. Ja by som sa rád zameral na oblasť ľudských práv a ja by som vám poskytol, ako to vidíme my, ako analýzujeme um, tieto problémy. Najprv by som začal s prípadom Pina Shelley a a toto pokazuje na štruktúrálne problémy v um, systéme trestného súdnictva. Trvajú, e, súdne konania tu trvajú príliš dlho. E, v jednom e, prípade sa môžu zmeniť obžaloby v rámci jedného konania, alebo dokonca sa môžu aj vymeniť sudcovia v rámci jedného konania. A na, druhom, na druhej strane však tu je aj istý pozitívny náznak, lebo vidíme, že prvoinštanční sudcovia, teda na tom prvom stupni, odmietajú prijať rozsudky kasačného súdu. A v, prípade, v prvom prípade to, bola dokonca, to bolo pre, dokonca plenárne zasadnutie kasačného súdu. Čiže my vidíme, že čoraz viac súdcov chcú uh, aby bola ich nezávislosť potvrdená a aby neboli ovplyvňovaní v e, jednotlivých prípadoch. Ako som už povedal, v rámci e, trestného súdnictva e, sú nedostatky, napríklad prieťahy v konaniach. A to vedie k tomu, že predbežné zadržanie je neumerne dlhé. Napríklad eh, v prípadoch, a toto teda je mm, väčšie v, prí, v niektorých teda prípadoch, ktorých je viac, a, a takisto sú vydávané príkazy na predbežné zadržanie. Táto situácia sa eh, týka práva na obhajovu a takisto aj na iné práva Napríklad aj v tých oblastiach, keď e, konanie e, hraničí, alebo je tam ten prvok slobody prejavu alebo slobody e, združovania sa. My pracujeme s jednotlivými orgánmi, ktorí majú pracovať na tejto situácii. Bol tretí reformný balík, ktorý zavádza sudcov, ktorí budú rozhodovať ohľadom e, opatrení bezpečnosti. Ďalej e, sudcovia musia zdôvodniť svoj rozsudok a je tu aj možnosť zavedenia skôr um, istej kontroly, ale nie zadržania a takisto aj špe- e, možno špeciálnych prokurátorov na súdoch. Ehm, my sme navrhli e, ďalšie reformy, ale myslím si, že to príde so štvrtým reformným balíkom. Teraz by som hovoril o nezávislosti súdnictva. Tam sú dva aspekty. Je tam vonkajšia závislosť voči vláde alebo parlamentu a tam je a potom aspekt aj vnútornej závislosti. E, súdnictvo je považované za také, kde jednotlivé súdy a jednotliví súdcovia sú závislí e, a čo sa týka vonkajšej závislosti, v roku 2010 bola pozmenená ústava, ktorá e, zmení zloženie e, vysok... Najvyššieho súdu. A E, rozširuje sa to tak, že 16 z nich e, je volených e, samotnými sudcami. A toto je vlastne odpoveď na štandardy EÚ. A toto je veľmi dôležitý krok zo strany Turecka. Čo sa týka vnútorné súdcovia boli hodnotení z profesného hľadiska podľa toho, e, či e, plnia rozsudky kasačného súdu. A vlastne toto vytváralo e, tú vnútornú závislosť. A toto bolo zrušené po roku 2010. Takže myslím si, že z inštitučného hľadiska je múdre, že sa tu začalo s istou legislatívnou prácou, ale malo by sa to ešte odraziť aj v praxi. A ako som už povedal, na tomto my už pracujeme s Akadémiou sudcov, aby sme zlepšili vzdelávanie sudcov, aby sme zlepšili kritériá rozhodnutí, ktoré príjmajú prokurátori a sudcovia. A teraz na záver by som spomenul mm, rokovania ohľadom vstupu do EÚ a minuloročný balíček prístupu. Ak chceme mm, aby Turecko akceptovalo štandardy EÚ, musíme otvárať kapitoly. Musíme začať zmysluplné rokovania s Tureckom a to zdôraznili všetci rečníci, že toto musíme zohľadniť tento rok. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pani Veržia, ďakujem. Ak dovolíte, vyjadrila by som sa k tomuto. Som naozaj prekvapená z toho, čo ste povedali, pretože e, spomínate tú istú vec, ktorú spomínajú ochrancovia ľudských práv. Zamysleli sa a zaoberali sa konaniami, procesmi, ktoré prebiehajú v Turecku. A súdcovia vlastne využívajú iba policajné dôkazy, ktoré získala policia pri eh, vyšetrovaní a nie eh, eh, dôkazy, ktoré pochádzajú z, vyšetro, z predbežného vyšetrovania. Čiže toto je tiež problém Turecka vlastne eh, je tam práca, ktorú odvádza policia, ale potom justícia by mala odviesť nezávislo tú svoju. Polícia odvádza svoju prácu, nebudem teraz hovoriť, eh, ako zbierajú dôkazy eh, policajné sily v týchto konaniach, ale v každom prípade justícia by mala mať prostriedky na to, aby analyzovala tieto dôkazy, ktoré získa policia, ale vlastne všetky svedectvá, ktoré sme získali z tejto oblasti, ukazujú, že to sa vôbec nerobí. Čiže táto téma je podľa mňa podstatná. Thank you. So I... No, ďakujem. E, teraz prichádzame ku koncu tohto bodu a pokúsime sa, aby E, situácia ohľadom ľudských práv v Turecku zostala v našom programe tento rok. Takisto budeme úzko spolupracovať s tureckou delegáciou a uvidíme, ako bude napredovať správa v AFETE. A teraz poďme k ďalšiemu programu. Um, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko. Mám výmenu názorov o situáciu v oblasti ľudských práv so zreteľom na nadchádzajúcu delegáciu výboru 2, zorganizovanú spoločne s delegáciou pri spoločnom parlamentnom výbore EÚ, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko. Dobrý deň. Pani Grábe. So we do this, uh, Takže my mm, toto budeme robiť spolu a vidím, že tu je pani Veržia. No, vyslovím teda ten názov firom, ktorý je politicky korektný. E, my sme pôvodne plánovali, že to dostaneme na program podvýboru už minulý rok, ale nebolo to možné. A dúfam, že teraz sa nám podarí poslať e, delegáciu už vo februári. Čiže oficiálne vítam pána Marka Kisa, ktorý je e, zodpovedný za túto delegáciu, vedúci delegáciou do firmu a vítam ho na našej výmene názorov. Ako viete, plánujeme delegáciu do Firomu vo februári a je dobré, že organizujeme túto diskusiu práve dnes. Mm, pozerám sa do obecenstva a alebo teda mm, pozerám sa do mojich dokumentov a vidím, že viete o tejto téme viac ako ja. Máme správu o pokroku tejto skrajiny. Pripravila ju komisia v oktobri 2012. A hovorí sa tam, že krajina uspokojivo splňa politické kritéria, preto aby sa začali rokovania ohľadom prístupu do EÚ. Avšak treba vyvíjať ďalšie úsilie a sústrediť sa najmä na právny štát, kde patrí sloboda prejavu, aby sa zabezpečila implementácia týchto pravidel. Treba pokračovať v dialogu s koaličnými partnerami a opozíciou. Tento dialog musí byť prehlbený. A, a dúfam, že e, sa teraz dozvieme niečo viac o situácii v tejto krajine bude to mať určite dopad na to, či tam vyšleme delegáciu alebo nie. Čo sa týka uh, slobody médií, toto je téma, ktorá nám spo, spôsobuje obavy, najmä rozhodok, rozsudok Európskeho súdneho dvora z decembra 2012 uh, e, v prípade pána L. Masriho. Uh, Masri proti Firom a v podstate, aby som opísala tento prípad, je to nemecko-macedónsky občan a v, boji proti, v rámci boji proti terorizmu bol unesený v Macedónsku, bol presunutý do Afganistanu, tam bol mučený a bol obvinený z toho, že spolupracuje s Al-Qaidou a potom bol mm, presunutý späť a potom sa dostal na súd. A mm, e, bol mučený v, aj v Macedónsku. Čiže toto je jedna téma a, toto, a minulý rok sme hovorili aj o e, rómskej populácii v Macedónsku. Máme tu hostia, je tu pán Makruba, ktorý je riaditeľom Európskej novinárskej e, asociácie a ten nám bude hovoriť e, o situácii Ďalej tu je pani Heder Krabe, eh, Inštitút pre občianskú spoločnosť v Bruseli. Eh, pani Grabe eh, bola radkyňou mm, a pracovala pre pána Oliho Rena a takisto ako akademička sa zaoberá témami rozširovania EÚ. Ako viete, občianská spoločnosť je veľmi aktívna na um, východnom Balkáne. Implementuje mnoho projektov, aby posilnila občianskú spoločnosť. No a potom uh, z komisie, z direktoriatu pre rozširovanie, tu máme pani Svajtkvist, ktorá mm, je zodpovedná za medzinárodné politiky. Potom tu máme ešte nášho kolegu, pána Hawita, ktorý je spravodajcom afetu o, o správe o firome. No a potom tu máme pána Makakisa, takže tomu by som dala slovo keďže ste boli predsedom delegácie. Ďakujem. Ďakujem, pani Lochpiller. Ďakujem, že mám možnosť viac porozprávať o situácii v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. Priebežná správa, ktorú máte pred sebou, je kladná. Mali by ste vedieť, že Európsky parlament GPC, GPC, teda spoločný parlamentný výbor, je na strane žiadateľských krajín. Snažíme sa byť dobrými priateľmi tých krajín, ktorí, ktoré sú chcú vstúpie do Európskej únie. Ehm, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko osobitne postúpila vo väčšine oblastí. Napriek tomu existujú otázníky na určité témy. V prvom rade by som chcel povedať naozaj veľmi pozitívne, že v dôsledku hospodárskej krízy, či napriek hospodárskej kríze sa krajine veľmi dobre darí, ale e, o niektorých otáznikoch by sme mohli teraz diskutovať. Prvý otáznik sa týka e, vzťahov medzi etnikami. Možno viete, že tam existuje veľká väčšina či skupina, treba dať veľký pozor, teda, že väčšina spoločnosti, povedala by som, väčšina spoločnosti nemá nejaký albánsky e, pôvod a menšia e, skupina obyvateľstva, ktorá má albánsky pôvod, tí majú navzájom problém. A počas tzv. ochrického procesu z čias e, ochrickej e, zmluvy e, sú veci vyriešené, ale nemožno povedať, že by to celkom fungovalo. Je to ako vo Švajčiarsku. Naďalej pretrvávajú problémy, ktoré sa občas prejavia a inokedy sa zase akoby vytratili. Došlo k viacerým incidentom začiatkom prvej polovičky 2012 boli ľudia zavraždení, ktoré e, vyvolali tenzie medzi etnikami a takisto aj verejné protesty. Vláda zareagovala zrelo na tieto pnutia medzi etnikami a snažila sa urobiť maximum. Napriek tomu v spoločnosti dochádza k vraždám či zabitiam um, v, v rámci medzietnických pnutí. Potom by som chcel počerknúť eh, susedské vzťahy. Viete, že krajina má problém s svojim južným susedom, ale nechcel by som o tom nejak špeciálne hovoriť tu. Chcel by som skôr zdôrazniť to, čo sa ukazuje významnejšie v súvislosti s východným susedom, s Bulharskom. To sa nás naozaj veľmi veľa týka, pretože sa to týka občianskych práv tých občanov, ktoré majú občianstva obidvoch krajín alebo ktorí žiadajú o bulharské občianstvo. Vyskytli sa prípady, ktoré sme sa, ktoré, o ktorých sme sa dopočuli, respektíve o ktorých sme boli informovaní. Teda občania bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, e, ktorí žiadajú o bulharské občianstvo, sú do určitej miery sledovaní a kritizovaní a sú kritizovaní aj otvorene, verejne. V rámci JPC máme kolegov z Bulharska, zo všetkých politických skupín a vidím, že všetci hovoria o problémoch, ktoré tu neboli pred dvomi rokmi. Myslím, že od roku 2012 dochádza k incidentom. Uvediem tu incident eh, tých, napríklad Spaska Mitrová, je to prípad Lizinsky, Mara Buneva, to je pamätné miesto, ktoré bolo predmetom útoku to je skôr na tú bulharskú stranu. Takže sú pnutia, na ktoré nás upozorňujú bulharskí kolegovia zo všetkých politických skupín. Prebiehajú e, rozhovory medzi ministerstvami, ministerstvami zahraničných vecí, ale e, Bulharsko, v Bulharsku je citlivosť voči, voči týmto otázkam oveľa vyššia. V dôsledku e, spoločnej histórie, kultúrne dedictva. Takže v Bulharsku sú na tieto otázky oveľa citlivejší ako v Macedónsku. Treba chápať, že ide o akoby týkajúcu bombu či týkajúce hodiny. Um, problémy s Gréckom ako, ako keby boli menej významné, uh, aj keď sa nezmenšujú, ale problémy s Bulharskom sa prehlbujú sama ste spomenuli e, problém s Romami. Áno. E, čo sa týka Romov, bol zaznamenaný určitý pokrok, pretože ide o stratégiu, ktorá, ktorú prijala vláda na inklúziu Romov. Je to stratégia na roky 2012 až 2014 ako súčasť hlavného akčného plánu. E, veľmi túto stratégiu vítame. Napriek tomu sme svedkami toho, že sa vyskytlo viacero. Nie, viacero um, prípadov nie zneužitia, ale využitia um, pasov, ktoré umožnili občanom uh, opustiť krajinu. Ale napríklad uh, Nemecko napríklad, ako moja domovská krajina, uh, spochybňovala tento vízový režim, pretože Romovia z tejto krajiny prichádzali do Nemecka vo veľa vyšších počtoch ako v minulosti. To nás upozorňuje, že stratégia inklúzie Rómov nefunguje práve najlepšie. A je tu priestor na zlepšenie. Chcel by som upozorniť na incidenta v súvislosti s médiami. Viem, že o tom bude hovoriť pán Gruber ale môžeme jasne povedať, že my ako Európsky parlament spoločne s komisárom Fülem, ktorý je teraz e, skutočne v Skopie, e, sme sa vyjadrili a on sa vyjadril tiež e, jasne v prospech slobody médií. Je totiž veľa prípadov zásadného, zasa veľkého zasahovania vlády do tejto otázky. Aj my ako parlament e, máme úlohu takého zhovievavého e, negociátora, pretože nechuť voči komisie na základe výrokov pána komisára bola značná. Chcel by som sa poďakovať, čo sa týka e, ďalších snažení, podarilo sa hlavných aktérov dostať za jeden okrúhly stôl a e, situácia sa vďaka tomu e, podstatne zlepšila až do nedávna. 24. E, koncom decembra, keď sa rokovalo v parlamente o rozpočte, socialisti a demokrati v parlamente vyvolali incident, boli vyvedení z parlamentu. To sa aj u nás stalo. Ehm, poslanci môžu byť vypovedaní, ale eh, k tomu došlo v Macedónsku, kedy boli vyvedení von eh, poslanci a takisto eh, novinári. Ehm, došlo ku k bojkotu zo strany opozície a e, znamená to naozaj krok dozadu. V takýchto prípadoch musíme naozaj ako Európsky parlament e, zdvihnúť zastávku. Pán Karma je môjim kolegom z JPC a musíme sa e, rozhodnúť, či pôjdeme spoločne ako spoločný parlamentný výbor do Macedónska a momentálne tak urobiť nemôžeme. Zajtra sa stretneme, aby sme sa rozhodli, čo sa dá robiť, pretože bojkotovaný parlament nie je miestom, kam my ako zastupcovia Európskeho parlamentu môžeme ísť. Chceme nájsť riešenie, ako e, strany zmieriť, um, pretože situácia je naozaj náročná sloboda združovania a zhromažďovania je vo všeobecnosti zaručená. Nie sú prípady e, zneužívania alebo že by sa stalo, že by niekomu odmietli registráciu. Čo sa týka e, sexuálnych reforiem, e, tieto snahy podkopávajú, podkopáva nepred, nepredvídateľný politický terén Um, tejto, ehm, týmto otázkam sa venujú kapitoly 23, 24, sloboda, bezpečnosť a e, súdnictvo. Nuž ale ehm, majúc na pamäti ostatné, ostatný vývoj, treba byť opatrný. Už som spomenul pána Füleho, taky som uviedol aj naše aktivity. Treba udržiavať tlak, aby krajina bola a ostávala na správno, správnej ceste, pretože my vieme teda, že sa rokovania začali, ale my ako Európsky parlament nemôžeme mať oči zavreté. Ďakujem, pán Kasimarkakis. Ďakujem, že ste uviedli aj to, že sa delegácia rozhodne, či pôjde alebo nepôjde e, do Macedónska. Zajtra budeme mať rozšírené predsedníctvo. Um, čo, vieme teda, že je tu skupina poslancov, ktorí parlament bojkotujú a um, preto sme sa rozhodli, že nebudeme uh, um, sa zaoberať otázkou uh, ľudských práv, ale počkáme si na vaše rozhodnutie. Teraz, je, teraz má slovo pán Gruber, zástupca Európskej federácie novinárov. Ďakujem, pani predsedníčka. Keďže sa hovorí e, v tejto inštitúcii o multilingvizme, tak budem hovoriť s svojou maďarčinou. Táto diskusia prichádza vo vhodný, vhodnú chvíľu, pretože sloboda tlače bola e, hlavnou témou diskusí v Macedónsku už dlho. Ale e, celé sa to zrýchlilo e, v posledných mesiacoch, pretože v novembri bol prijatý zákon o, o, to, o v rámci toho, že zločiny proti násti, utrhania násti a úrážky násti e, nebo, nebudú už považované za trestné. E, predstavovalo to 704 prípadov a keď si to zoberiete, že 704 prípadov e, v prípade dimenzie Macedónskej republiky to je strašne veľa. Čiže to, to, to, tento zločin už nie je zločinom. A ako hovoril už pán Makakis, tak veľa novinárov bolo vykázaných eh, bezpečnostnou službou z parlamentu. A potom si spomínam, že v tomto kontexte, že predvčerom eh, skupina, ktorú vytvorila pani komisárka Krúsová, eh, vydala isté odporúčania a tam A tam sa spomínalo, že všetky ústupky zo strany EÚ musia byť podmienené e, presnými, e, e, presným pokrokom ohľadom slobody tlače. A my sme o toto žiadali už v roku 2004, ale vtedy sa nič nestalo. Čiže aby som sa vrátil k tejto téme už som povedal, že situácia ohľadom slobody tlače, ako už povedal pán Šaci Markakis, niekedy e, to funguje, niekedy nie. Existuje istý pokrok, ale stále sú tam ešte problémy. Napríklad legálne prostredie, teda právne prostredie, ktoré nevždy prospieva slobode novinárov. Praktizuje sa tam autocenzúra. Potom e, sú tam e, isté ekonomické operácie, ktoré sa nevždy robia transparentne. A potom e, tam boli udalosti, ktoré som už spomenul, ale keď sa hovorí o slobode tlače, tak často sa zabúda na každodennú prácu novinárov a vždy sa hovorí len o slobode združovania sa. Napríklad novinári, ktorí pracovali v médiách, ktorých sa chceli prijať do médií, tak požiadali ich, aby podpísali také preventívne vyhlásenie, že ak ich e, niekto oviní z čosi, čo sa nebude páčiť dôležitým osobám, že odídu zo svojho zamestnania alebo dokonca zo syndikátu novinárov. A to podľa nás bolo veľmi e, závažné, až tak, že sme to museli referovať pánovi komisárovi Fulemu. Čiže ľudia, ktorí e, sa chcú angažovať, či už v odboroch, či či už keď chcú, chcú začať pracovať pre tieto noviny, musia znášať veľmi silný tlak e, od zamestnávateľa a od ľudí, ktorí kontrolujú média. Čiže to sa týka pracovných podmienok. Ako už bolo povedané, v minulosti sa vyskytli isté prípady médií, ktoré boli predmetom arbitrárnych rozhodnutí alebo takých diskutabilných rozhodnutí či rozsudkov. Napríklad e, uzavretie kanála, zrušenie kanála A1 alebo zrušenie licencie vysielať pre kanál A2 a to nebolo úplne transparentné e, e, pretože keď je nejaký televízny kanál nebezpečný pre vládu, tak stratí e, licenciu. Ale žiadne kroky sú, ne, nie sú podniknuté oproti iným médiám, ktorý, ktoré môžu byť v rovnakej situácii. Uh, začal sa dialog medzi novinármi a vládou uh, za cieľom reformy médií. Uh, po incidente vykázania novinárov z parlamentu sa uzavrel tento dialog. Teraz e, vláda pripravuje reformu médií, e, čiže reformu zákonnú o médiách, ale vylúčuje e, z tohto zákona profesionálov, ľudí z praxe. Nikto nediskutuje s vládou, pretože novinári odmietajú diskutovať za súčasných podmienok. Čiže toto naozaj spôsobuje obavy, pretože Žiadna politická reforma e, sa nemôže zrealizovať bez toho, že by sa na nej podielali ľudia, ktorí sa to dotýka, v tomto prípade novinári. Hovoril som o kanáli A1, ale môžem hovoriť aj o ďalších záležitostiach. Napríklad novinár prof, alebo producent má pripravené na vysielanie, má pripravený program, ale žiadny kanál ho e, nechce vysielať a evidentne sa tu e, jedná o, tu ide o politické dôvody. A tak, takým istým spôsobom môžeme e, kvalifikovať aj ekonomické fungovanie mediálneho trhu pretože je to celé zahmlené, netransparentné. Nejaký podnik niekto kúpi, potom ho predá, um, nie je úplne jasné, komu patrí. A treba pripomenúť aj to, že jedným z kritérium EÚ je, aby vo vlastníctve médií bola transparentnosť. A toto v Macedónsku chýba um, pretože keď čítate novízy, e, noviny alebo te, pozrite televíziu, tak by ste mali vedieť, komu patrí, ale v Macedónsku to tak nie je. Potom sa vyskytli uh, také situácie, ktoré sa týkajú aj toho prijatia zákona o, o urážke na Táto krajina minulý rok definovala slobodu tlače ako jednu z piatich priorit pre prístup do EÚ. Má pred sebou ešte dlhý pokrok a mm, posolstvo by mohlo byť také, že e, pozrite sa na celú situáciu, nielen na to, že bol prijatý tento zákon, lebo tá atmosféra nie uspokojivá. Podľa nás um, ide skôr také zahmlievanie uh, celej situácie um, a to je asi všetko, čo by som chcela povedať. Ďakujem. Merci, Gruber. And... Ďakujem. A teraz pani Gráve, nech sa páči. Ďakujem. Rada by som zamerala svoje poznámky hlavne na otázku Romov a na prípad Al-Mashri. Do týchto prípadov sa nadácia zapojila. Chcela som tiež urobiť aj niekoľko komentárov k situácii v parlamente, o to, ako sú asociácie občianskej spoločnosti ohrozované a tak ďalej. Situácia Rómov, tak ako povedal pán Kis, je situácia taká, že výdavky v tejto záležitosti sú minimálne a to znamená, že tieto výdavky nezodpovedajú ambíciám, ale ak možno idem rýchlo, ale chcem dať maximum, spoloč- maximum informácií Vystúpenie bez mikrofónu, zrejme rečnička naznačujú, že tlmočníci nestíhajú. Ďakujeme, pani Veržia. Len som chcela vyzvať tento podvýbor, aby si položili otázku, že prečo sú tie vládne výdavky také nízke, hlavne pokiaľ ide o vzdelávanie a výchovu a to sú veľmi dôležité otázky. A druhá otázka, ako vláda chce realizovať rámcovú dohodu z Ochridu e, vzhľadom k situácii Rómov. Často sa hovorí o firmách e, a o tom, ako Rómovia sa zúčastňujú práce vo vláde alebo majú nejaké zastúpenie alebo minister sociálnych vecí, minister práce, podpredseda vlády a tak ďalej Mm, že je e, veľké množstvo Rómov, ale aj Bosniakov a tam tých toľko nie je v tejto verejnej správe. A takmer väčšina otázok, ktoré sú v dokumentoch e, v prioritných e, zónach, právo na pozemky, zdravotníctvo a tak ďalej. Tam sa pokrok nezaznamenal a ako povedal predrečník, Veľmi často vidno neúčinnosť politiky začlenenia Rómov alebo Macedončania, ktorí žiadajú o začlenenie do územia. Napríklad minulý rok 8315 žiadosti a je tam aj viacej e, teda dopytu alebo teda dochádza k stigmatizácii rómskeho etnika, pretože príjmajúce členské štáty hrozia odvetnými akciami. Bezprávne zaobchádzanie s Rómami v iných krajinách bude viesť k ďalším problémom a bude stigmatizovať Rómov a to je taký začarovaný kruh. Ale Rómovia nie sú jedinou znevýhodnenou menšinou a ich situácia sa zhoršuje napríklad aj skupina LGBT, pretože tieto zväzky áno, boli odsúdené a homosexuálne zväzky boli odsudené ako no, nenormálne. A rada by som upozornila na to v tej iniciatíve Open Justice, kde sa zúčastnili 13. decembra minulého roka Európsky súdny dvor pre ľudské práva rozhodol, že dohovor bol porušený a to viacerými spôsobmi arbitrárne postupovanie, múčenie, nedostatok súdneho vyjednávania a vyšetrovania. Potrebujeme lepšiu kontrolu vyšetrovacích služieb, aby neexistovali ilegálne zadržiavacie centra a rovnako by sa malo ukončiť e, neexaktnými informáciami. Existujú systémové, systematické biele miesta v informáciách, v informovanosti, v legislatíve a tak ďalej. Presta- predložilo sa to pred viacerými európskymi inšt- inštanciami ale aj tak sa naďalej pokračuje mimo akéhokoľvek eh, súdneho rámca vôbec sa nerieši e, zlé zaobchádzanie a správanie spravodajských služieb. To napríklad spôsobilo um, uväznenie pána Al-Mašriho. Vôbec e, nedochádza k vyšetrovaniu podobných prípadov a postupov, takže by som požiadala podvýbor aby tiež kladol tieto otázky, tak aby občan nemeckého štátu či iných štátov nikdy nemusel byť podrobený takýmto postupom, pretože sa hovorí o tom, že minulá vláda bola pod veľkým tlakom vlády USA, keď chcela, keď chcela vstúpiť do NATO. A je tu veľa takýchto argumentov, ale predovšetkým došlo k systematickým pochybeniam a zlým postupom, pretože justičný systém nefunguje účinne a tiež vnútorné služby nefungujú dobre a zdá sa, že spravodajské služby ovplyvňujú a ovplyvňujú aj dianie v Macedónsku. Obávame sa, udalosti z 24. novembra obávame sa toho, že občianská spoločnosť je prenasledovaná napríklad otvorená spoločnosť Macedónska, pretože oni sú napádaní a tiež sa na nich vzťahuje na nich jeden absolútne nevhodný zákon. Treba skonštatovať, že toto sa zatiaľ nerieši v rámci dialógu o pristúpení my kritiku vítame. Komisia vo svojej správe o pokroku to skonštatovala, ale boli by sme radi, keby komisia o týchto záležitostiach hovorila na vyššej úrovni. Pozrite sa na Skopie 2014 a spýtajte sa na rozpočet na tento projekt, pretože tento rozpočet nie je transparentný. Mm, v prípade zákona o rozpočtovaní, tak tam dochádza k odklonu istých finančných tokov, takže keď pôjdete do Macedónska a do firmu, tak sa spýtajte aj na tento projekt. Ďakujem pekne, Grabe, za vaše detailné informácie. A prípravu týchto informácií. to hovoríte E, zapadá do prípadu El Masri. Je to v súlade s tým, čo sme si vypočuli aj pri iných príležitostiach, e, jednoducho e, po tom, čo sa skonštatujú určité prípady, nenasleduje nič. A trocha meškáme. Teraz dávam slovo pani Sajtkvist z DG pre rozšírenie. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Nuž, miesto toho, aby som hovorila o tom, čo spomenuli moji predrečníci a boli to témy naozaj rozmanieté. ďakujem im za to. Chcela by som snáď doplniť ich slova pohľadmi na iné oblasti, ale opäť týka sa to ľudských práv. Všeobecne by som povedala, že že táto krajina je e, na úrovni vývoja, ktorý sa očakáva v tejto etape rozširovania Niektoré oblasti sú technickejšie, niektoré politickejšie a niektoré sú viacej popredu ako menej. Ľudské práva ako také si vyžadujú čas, politickú vôľu, stále, stály prísun finančných prostriedkov a takisto e, odbornosť a pomoc zvonka. Takže e, často je pokrok pomalý a to vidno aj v poslednej priebežnej správe komisie. Všimli sme si naozaj malý alebo nie veľmi výrazný pokrek, napríklad sú to sociálne práva, práva žien, detí, um, LBTI a tak ďalej. Vypočuli sme si o mnohých nedostatkoch a problémoch, ale ja by som chcela upozorniť uh, na dobrú vec, niekedy môžu byť e, informácie od inštitúcií konfúzne, ale ja by som upozornila na úrad e, ombudsmana. E, teraz existuje už 15 rokov a naozaj konzistentne informuje konzistentne bráni práva občanov proti uranom a takisto pomáha v podpore ľudských práv a budovaní povedomia. Najmä čo sa týka detských práv, je tu vlastné oddelenie na túto tematiku a takisto sa venuje aj právam ľudí vo väzení a tých pozbavených slobody. Takže to je veľmi pozitívna otázka. Nož a čo sú problémové od, od, od okruhy, ktoré zatiaľ predrečníci nespomenuli? Komisia opakovane vyjadruje svoje znepokojenie ohľadom väzení v tejto krajine. Je tu výbor pre prevenciu mučenia pri komisii. Minulý mesiac táto komisia vydala komplexnú správu je tu samotný Národný e, úrad e, ombudsmena, ktorý vykonáva e, pravidelne kontroly podľa protokolu OPCAT. Nuž, sú to nedostatok napríklad jedla, hygieny, malý priestor, slabý prístup k zdravotníckej starostlivosti, príliš preplnené väzenie, násilnosť vo väzeniach prevencia vzhľadom na obsadenosť väzníc. Všimli sme si aj koľky dopredu, čo sa týka zlepšený, zlepšenú prípravu, odbornú prípravu zamestnancov. No a minulý rok na jar komisia počas misie zistila, že um, sa um, drasticky znížilo um, násilné správanie strážcov a samotky, pričom korupcia ostala nezmenená prebieha program výstavby a renovácie, ktorý má riešiť problém s preplnenosťou väzníc. Ale ostáva pravdou to, že sú to problémy s rozpočtom, ktoré ehm, sú prekažkou ďalšieho rozvoja. Čo sa týka základných práv a slobôd, tie sa ešte zatiaľ neboli eh, uvedené. To je eh, právo na spravodlivý, eh, spravodlivý súd. Vypočenie existuje asi 4, 000, 4 až 5 tisíc žiadostí, ktoré rieši ročne ombudsman. Najväčšia časť týchto sťažností sa týka pravidelne súdnictva. Ministerstvo um, spravodlivosti, uh, súdna, súdny, súdna rada a ďalšie orgány dostávajú každoročne tiež mnoho sťažností v tejto oblasti. Nuž a opäť táto krajina má najväčší podiel sťažností Um, v Európskom eh, dvore pre ľudské práva. Takže súdnictvo by malo byť efektívnejšie, ale tu nastali o veľmi eh, dobré, Veľmi, veľmi, sa urychlili súdne konania, takže je stále menej a podstatne menej eh, nevyriešených prípadov takisto e, sa oveľa ľahšie dá orientovať v súdnych prípadoch. Teraz k, stručne k diskriminácii či antidiskriminácii. Sú tu plusy a mínusy. Takže plus zákon je plne v súlade s aký a s medzinárodnými normami, okrem e, sexuálnej orientácie ako dôvodu pre diskrimináciu. A potom antidiskriminačný výbor už dva roky funguje, ale ombudsman, ombudsman uh, uviedol, že verejné povedomie v tejto oblasti je veľmi nízke. Protidiskriminačný výbor a ombudsman v praxi uh, riešia prípady uh, osôb LGBTI. To. Tu je povedomie veľmi nízke, to je jeden z najzanedbanejších aspektov v krajine. Jedna oblasť, eh, kde eh, budem hovoriť tak ako moji kolegovia, je to sloboda slova či vyjadrenia. Eh, tomu sme venovali veľa pozornosti minulý rok. Chcem pripomenúť úspech, teda tie pozitíva. V novembri boli e, zrušené tie články trestného zákonníka týkajúce sa nadsti utrhaniu a takisto občanský zákonník bol doplnený podľa medzinárodného práva. Dekriminalizácia nadsti utrhania ehm, bola odporúčaná dlho, dlhé roky zo strany Rady Európy ODCE, ako aj komisie. Krajina vykonala reformu takú, akú ešte nevykonala väčšina krajín EÚ. Veľa bude závisieť od toho, ako súdy budú vykonávať novú legislatívu a budeme to musieť sledovať. Nuž a napokon teraz k e, dianiu v parlamente 24. decembra. Bolo to veľmi zle, nešťastne načas, načasované, keďže predchádzajúci vývoj v priebehu minulého roka bol úspešný mediálna pracovná skupina bola výborným fórom, dosiahla dobré výsledky. Bolo to fórum pre združovanie um, novinárov na stretnutia s vládou a riešenie problémov formou dialógu a bolo by dobre, keby sa to fórum zase realizovalo. Totiž je dobré, že dekriminalizácia nadstiutrhania sa stala skutočnosťou ale e, je tu aj otázka sebaregulácie e, novinárov a mnohé podobné a e, ďalšie otázky, ktoré treba riešiť na fóre. Teraz máme um, taký celkový obraz situácie. Uh, zistili sme, kde sa, uh, kde sa udial pokrok a kde k pokroku nedošlo. Uh, ja musím sledovať hodinky a teraz mám na zozname rečníkov pána Kukana. Kto chce ešte o, prehovoriť? Pán Kramer a pani Jana Kudakis. Nech sa páči, pán Kukan. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť veľmi krátko, pretože všetky veci, ktoré som chcel spomenúť, už spomenuli predrečníci. Najmä pán Chacimarka Kis um, ehm, prezentoval plastický obraz situácii, ale je tu jedna vec, ktorá nebola spomenutá, a to rovnosť rodov. Um, týka sa to najmä pracovného trhu a uh, rozhodovacieho procesu pretože e, táto krajina má vysoký počet členiek parlamentu v porovnaní s inými rozvinutými krajinami. Toto by sme mali spomenúť. Krajina zlepšila svoj, pr- svoj právny rámec, inštitúcie sú efektívnejšie a ochraňujú základné práva v praxi. Eh, avšak treba ešte posilniť administratívne kapacity, medziinštitučnú prácu a osvetu. Vytváranie dôvery medzi jednotlivými komunitami je základnou úlohou tejto krajiny na jej ceste k EÚ. Ešte jedna eh, špe- špekulatívna pripomienka. Ako sa už pozriem na túto situáciu, ja si naozaj nemyslím, že bojkot parlamentu je e, správnou cestou um, pre politický boj akékoľvek rozhodnutie e, sa príjme zajtra, či už ísť alebo neísť, Európska únia by mala e, citlivo reagovať na toto rozhodnutie. Mali by sme sa vyhnúť e, rôznym interpretáciám, že ak tam nepôjdeme, tak potom podporujeme politické sily, ktoré blokujú normálne fungovanie demokratickej inštitúcie. Ďakujem. Ďakujem, pán Kukan. Pán Kramer má slovo. Ďakujem. Samozrejme, ďakujem za prejavy. Už pred dvomi rokmi sme diskutovali v stopie o tom, či Macedónsko prevezme eh, chartu ľudských práv, ktorá je súčasťou eh, Lisabonskej zmluvy, ale bol vynechaný ten odsek, ktorý sa týka sexuálnej orientácie, teda eh, neuznanie homosexuality. O tom sme diskutovali, nebol to pre nich vôbec problém. Jedno je však jasné, upozornil som na to, že ak to neprevezmú, nemajú šancu dostať sa do Európskej únie. Ale to ich nezaujímalo. Mňa by zaujímalo teraz, ako zareaguje komisia na to, aké boli reakcie, čo sa stalo a potom, čo sme si e, vypočuli, sa to všetko len zhoršilo a nezlepšilo. Po druhé, či tam pôjdeme alebo nie, môžem len toľko povedať, že tá delegácia tam mala byť pred dvomi mesia mesiacmi. E, to sa rozhodlo pred dvomi mesiacmi. Väčšina členov delegácie si e, objednala letenky. Potom, potom to zrušili pritom vedúci delegácie ochorel. Ale každý má náhradníka. Keďže však zástupca bol z inej politickej skupiny, bola zrušená celá, celá cesta, nech sa deje, čo sa deje. Takto s našou delegáciou nemôžem zaobchádzať. Niektoré termíny som nechal padnúť, to, na tom už nezáleží. A ísť teraz jednoducho tam, nuž, vyhnať parlament, z parlamentu um, novinárov a povedať, že takto bol um, prijatý rozpočet, to jednoducho nejde. Takto boli pošliapané základy demokracie a musíme k tomu zaujať celkom jasné stanovisko. V minulosti sme tam e, sme to nerobili. ako to urobíme, to je iné. Ale tvariť sa, že nič sa nedeje, e, možno sa stretneme so všetkými frakciami, alebo aj nie. Jednoducho takto nemôžeme zaobchádzať s parlamentnou demokraciou a my sme povinní dať úplne jasný signál. Ďakujem, pán Kramer. A teraz mám na programe pani Jana Kudakis. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som chcela spomenúť ľudské práva a práva LGBT. Um, ehm, Niektorí ľudia tu povedali, že e, je to tam slabé, ale ja by som povedala, že je to veľmi slabé. V roku 2010 parlament e, zrevidoval zákon o diskriminácii a e, sexuálne zákony odtiaľ, sexuálne pravidla odtiaľ zmizli. Takisto um, ten arcibiskup pravoslavnej církvy porovnal homosexuálov k zvieratám a um, v roku 2013 um, sa bude o tomto hovoriť v Skopie a myslím si, že je veľmi dôležité, aby tento parlament vyslal jasné posolstvo a um, zabezpečme sa, že táto udalosť z roku 2013 sa bude konať. Ďakujem. A teraz uh, posledný kolega na zozname je pán Sala Vrakos. Ďakujem. Ďakujem ja ako podpredseda skupiny na vysokej úrovni pre firom, tak som veľmi rád, keď som si tu vypočul, že vývoj v oblasti ľudských práv zaznamenáva istý pokrok. Otázka je, či toto zlepšovanie vyústi do stanovisk a pozícií, ktoré máme aj my v oblasti ľudských práv, alebo či to bude vzdialené. Čo je isté, keď, keď lietadlo napríklad vzlieta, stúpa meter po metri a vznáša sa k nebu, tak myslím, že táto krajina ešte nedosiahla tú svoju maximálnu výšku a prevádzkovú rýchlosť. Keď hovoríme o korupcii, tak e, hovoríme, že právny systém je stále konfrontovaný s problémami. Vidíme, že pravidlá sa nepresadzujú a korupcia je tak rozšírená a do takej úrovne, že my v Európskom parlamente minulý rok Pán Thaler bol spravodajcom pre ich e, správu o pokroku, tak bol implikovaný do škandálu, kde jeden z našich rakúskych kolegov bol dokonca odsudený na 4 roky, odsudený na 4 roky väzenia, tak neviem, či tam bolo nejak, došlo k nejakému zneužívaniu fondov vo firme a tak ďalej, ale vyšetrovanie ešte neskončilo a neprinieslo výsledky, ale ja by som bol naozaj rád, aby sa to nejakým spôsobom s firmom nespájalo, ale pokiaľ ide o na, pardon, návštevu, ktorú mienime zorganizovať, prídeme tam a bude sa to chápať ako akcia v prospech vlády alebo ako bojkot parlamentu. Aj to je otázka, ktorá by nás mala znepokojovať. A mali by sme si uvedomiť, že či keď pôjdeme e, na miesto, keď pôjdeme do krajiny, tak akým spôsobom to vláda použije? Či nebude e, to brať tak, že, je to, že sa to bude chápať ako podpora vlády. A ako správne povedal pán Kukan, aj ja som e, proti bojkotu parlamentu, ale možno by nás mohli takýmto spôsobom ako bojkotárov parlamentu chápať. Tak nezabúdajme, že situácia v tomto regióne je skutočne špecifická. Nezabúdajme na to a my ako výbor zajtra musíme o tejto návšteve rozhodnúť a mala by prebehnúť výmena názorov a ja dúfam, že situácia sa určite vo firme vylepší. Áno, hovorí pani predsednička, ja som tiež chcela spomenúť, že je tu aj zástupca eh, veľvyslanectva, pani Jasná Poliak, a oni pripravili sme aj písomný do, dokument. Eh, nemáme ho teda ešte úplne pripravený, ale všetci členovia, ktorí sú prítomní, dostanú písomné vyhlásenie. Len jedna konkrétna otázka E, ale odpoveď by som poprosila písomne, pretože nemáme veľa času. Mm, áno. Ja by som potreboval iba vedieť, či bola reakcia áno alebo nie. Madame um, Sandquist. Takže pani Senquist, prosím stručne. Komis reagovala komisia na diskrimináciu LGBTI? Áno alebo nie? Prepačte, veľmi ľutujem, ale pre mňa tá otázka nie je jasná. Um, môžete sa pobaviť medzi sebou. Musíme zasadnutie ukončiť, ale pán Šacimarka, keď ešte chce niečo povedať. Len jedna poznámka e, k slovám pána Salbrakosa. Je naozaj uh, rozhodujúce, či ideme, pôjdeme alebo nepôjdeme. Pamätám si, e, predchodcu EÚ v Skopie, pretože hovoril s opozíciou a preto ho považovali za opozičného politika a stal sa personou non grata v krajine, pretože e, slúžil EÚ. Treba dať obrovský pozor. Veľmi rád budem vás vidieť e, v úlohe predsedu aj váš, aj pána Karamera, pretože je možnosť ako ísť, ale nie pod e, záštitou JPC, ale pod nejakým iným štítom, pod iným dážnikom. Teraz ešte, pani Lochpiller, dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu a uvidíme, ak tento rok budeme cestovať, um, z koho všetkého budeme môcť stretnúť. Takže teraz e, ohlasujem ďalší bod týkajúci sa Etiópie. Poprosím hostov rečníkov, aby prišli za predsednícky stôl. Dúfam, že sa nám dnes teraz podarí eh, nájsť si viac času na diskusiu.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 pripravili e, toto video. Prosím vás, tých, ktorí nezaujíma diskusia o Etiópii, opustite túto miestnosť a urobte tak potichu. Mm, naša delegácia pôjde do, Del- do Etiópie od 10. do 14. februára a delegácia uh, strávi celý deň s predstaviteľmi Africkej únie a potom ďalší deň sa bude sústrediť na situáciu v Etiópii. A keď hovorím my, delegácia, my máme na zozname delegácie troch ľudí, pán Ruata, eh, podpredseda a ja. Žiaľ, stále nevieme, kto bude tá tretia osoba. Dúfam, že nájdeme tretieho. Ináč potom pôjdu tie osoby, ktoré som spomínal, čiže ja a kolega. My máme mnoho skúseností z volieb, misií a ďalších aktivít a o situácii v Etiópie. Etiópii. My sme zorganizovali túto výmenu názorov, pretože chceme mať informácie z prvej ruky a budeme sa sústrediť iba na Etiópiu. Ostatné témy, ktoré sa týkajú iných krajín v Afrike, to budeme riešiť, keď budeme pripravovať túto delegáciu. A som veľmi rada, že tu máme pána e, z kontrolnej organizácie pre ľudské práva, pardon, pani Leslie Levkov z Human uh, uh, Rights Watch, čiže ona tu nie je, pretože nestihla vlak. Uh, alebo to mala problémy s vlakom, ale máme tu expertov, majú tu experta, ktorý je uh, členom mimovládnej organizácie uh, pre ľudské práva v Etiópii, ktorý je tu s nami a je to pán Jared Hailemarian. Marian ktorý nás bude informovať o slobode združovania sa, o občianskej spoločnosti v Etiópii a o jednotlivých prípadoch, ktoré sa týkajú ochrancov ľudských práv. A potom je tu aj pán Oldhoff z e, direktoriátu mm, pre rozvojovú spoluprácu a bude nám hovoriť o projektoch, ktoré financuje EÚ na danom území. No a potom tu máme pani Francesku Arato z etiópskej pobožky. A e, ďalej vítame ďalších hostí. E, vy ste sa zúčastnili na pozorovateľskej misii Pani Gomeš sa zúčastnila na pozorovateľskej misii vo voľbách 2010, takže vítam vás. You, you what? Oh, in 2005, chief observer. Aha, čiže to bolo v roku 2005, bola ste vedúcou pozorovateľkou. Takže my sa nebudeme teraz sústrediť na voľby, ale na ľudské práva. Takisto e, vítam aj zástupcov ambasády Etiópie. Ďakujem vám za prejavený záujem. Takže nech sa páči, máte slovo pán Hajle Mariam. Ďakujem, pani predsednička. Ešte predtým, než prečítam svoje svedectvo, by som chcel spomenúť isté pripomienky. Ja v tejto prezentácii nezastupujem Radu pre ľudské práva. Samozrejme, pracoval som tam a 8 rokov som pracoval v tejto organizácii a teraz uh, žijem v exíle. Um, takže z tohto ohľadu zastupujem um, teda samého seba, aktivistu pre ľudské práva. Uh, Vážená pani predsednička, členové Európskeho parlamentu, chcem vám poďakovať za to, že tu mám už druhýkrát možnosť podať svedectvo a vysloviť svoje obavy ohľadom ľudských práv v Etiópii. Um, pred siedmimi rokmi som prvýkrát vystúpil na zvláštnom spoločnom stretnutí ktoré zorganizoval Výbor pre rozvoj a e, rozvoj pre zahraničné, e, Výbor pre zahraničné záležitosti v roku 2005. Hovorili sme o politických vraždách. E, boli zavr- bolo zavražených 200 nevinných civilo, civilných občanov. Teraz hovorím o ľudských právach v Etiópii, zvlášť o slobode združovania sa a slobode tlače. Po tých 7, 7 rokoch, po voľbách v roku 2005, sa situácia s ľudskými právami v Etiópii úplne zmenila a to nie pozitívne. Um, tie modely eh, polit, samozvaného politického útlaku a um, porušovania ľudských práv v tejto krajine eh, sa viedli k tomu, že sa uh, aplikujú nové e, zákony a e, takisto aj nové nariadenia, ktoré obsahujú rôzne ustanovenia, ktoré protirečia ústave krajiny. Počas posledných šiestich rokov etiópsky parlament zvlášť po voľbách 2010, ktorých zvíťazila vládnúca slava e, strana EPRDF, získali 99,6 kresiel v parlamente a zaviedli prísne prísnu legislatívu, kde eh, spadajú zákony eh, proti terorizmu a um, mimovládnych organizáciách. Toto je eh, vláda, stratégia vlády, aby kontrolovala občianskú e, spoločnosť, e, tých, ktorí sú v opozícii, novinárov. Etiópia je jedna z krajín, kde je sloboda tlače veľmi slabá. Novinári sú prvým cieľom útokov vlády a protiteroristického zákona. Mnoho novinárov bolo obvinených zo zrady a e, podľa jednej správy e, viac ako 79 novinárov muselo utiesť tejto krajiny od roku 2001 zo strachu z nezákonného zadržiavania, údnosu alebo výsluchu zo strany bezpečnostných síl. A väčšina týchto novinárov bola, e, bola zatknutá viackrát a museli znášať mučenie. Takisto boli obvinení zo zrady a z terorizmu e, ešte predtým, teda potom, ako ušli z krajiny. E, e, podľa správy z roku 2012 sa nevie, kde sa zdržiavajú dvaja novinári z Eritreji po tom, čo e, zverejnil ministerstvo zahraničných e, vecí e, to, že sú zadržiavaní v apríli 2007. A sú tu štyria etiópsky novinári Riot Alemu Eskinder Neka a Vupše Taje, ako aj Jusuf Detaš, tie sa nachádzajú v, est, v etiópskych väzeniach. Prvý zo spomenaných novinárov eh, pracoval pre prominentný týždenník, ktorý bol zrušený a takisto učil na vysokej škole v Addis Ababa. Bol zatknutý bezpečnostnými silami v júni 2011 a obvinený z terorizmu v septembri 2011. V januári 2012 odsúdil súd tohto novinára na 14 um, rokov väzenia a na pokutu 33 etiópskych byrov. Uh, v januári 2013 kasačný súd um, rozhodol, keďže sa tento novinár odvolal na um, trest v trvaní 5 rokov. Ďalej je tu ďalší novinár Eskinter Nega, uh, je otcom 7-ročného syna a uh, je to výborný etiópsky novinár a bloger a bol v septembri 2011 zatknutý, obvinený uh, zo sprísahania a v, v v júli 2012 federálny e, súd ho odsúdil na 18-ročné väzenie. Takisto e, dostal rovnaký trest a bol odsúdený in absencia. E, v roku 2012 súd nariadil konfiškáciu e, jeho domu a e, auta jeho ženy. Upšeta je, je to zástupca šéf redaktora Avramba, ktorý teraz už neexistuje, bol zatknutý e, v júni 2011 e, z toho, že plánuje teroristický útok. Tento e, novinár mal strach, že ho budú súdiť v súlade s týmto zákonom a súd v januári 2012 odsúdil tohto novinára na 14 rokov väzenia. Eh, bol mučený v rámci svojho predbežného zadržania. Jusuf Getašev je vydavateľ eh, denníka Je muslimo Gudej a tento bol zatknutý v júli 2012 a policia ho uvrhla do známej, eh, známej komory, kde dochádzalo k mučeniu. Bol obvinený v rámci zákona proti terorizmu a podľa správy Jusuf povedal súdnemu dvoru, že ho mučili e, počas e, jeho zadržania. Všetci nezávislí novinári pracujú pod silným tlakom vlády. Um, napríklad ako uh, šéf-redaktor um, periodika FETECH uh, bol obvinený z utrhania v auguste 2012. Takisto bol zadržený na niekoľko dní. Čo sa týka slobody z, z, združovania sa, um, zákon, ktorý bol schválený v etiópskom parlamente v roku 2009, uh, tvrdo postihol existenciu existenciu mnohých mimovládnych organizácií. To, tento zákon e, zužuje fungovanie mimovládnych organizácií, najmä ktoré pracujú v oblasti ľudských práv. Ja teraz nechcem rozoberať tieto ustanovenia tohto vyhlásenia, ale zameriam sa len na dopad tejto legislatívy odtedy, čo bola zavedená do praxe. Podľa ILO v novembri e, v správy z novembra 2012. Etiópia je jedna z piatich krajín na svete, ktorá sa tu spomína um, kvôli tomu, že sa tu dochádza k vážnemu porušovaniu slobody združovania sa. Uh, aby som spomenul niektoré dopady tohto vyhlásenia. Po tom, čo bol prijatý tento zákon, mnoho ochrancov ľudských práv opustilo túto krajinu a organizácie svoje aktivity e, autocenzurujú, pretože sa boja, že presúpia tieto ustanovenia. Podľa správy Amnesty International, po tom, čo bol tento zákon schválený, mm, Mm, veľa, ľud, veľa týchto organizácií sa e, začal sústrediť na rozvoj a nie na ľudské práva. Um, organizácia, ktorá pracuje e, v oblasti ľudských práv, čelila mnohým výzvam, musela zmeniť svoje meno počas procesu opätovnej registrácie Mm. a každá e, tieto organizácie nemôžu použiť vo mene e, slovo Etiópia, e, ak nebudú zamestnávať minimálne 5 ľudí. Mm. A takisto mnoho týchto organizácií muselo zúžiť počet svojich spolupracovníkov. Ehm, vláda ehm, rozkázala, teda nariadila, aby sa zmrazili účty, e, rozpočty tejto organizácie. Ďalšia prominentná organizácia pre ľudské práva, ktorá sa sústreďuje iba na práva žien, to je Združenie e, etiópskych právničiek, mali e, tiež zmrazených viac ako 12 miliónov e, peňažných jednotiek a e, museli prepustiť 70 svojich zamestnancov. Najvyšší súd ich protest neprijal, účet majú naďalej zmrazený. Nož a posledná vec. Združenie učiteľov Etiópie patrí k prominentným odborom nemá dovolené zaregistrovať sa opätovne na základe novej legislácie. Dovolte predostrieť závery. Myslím, že uvedené príklady jasne uvažujú, ako, sú, ako je používané ľudské práva v Etiópii. E, to sa dramaticky zmenilo za ostatné roky Jednoducho e, etiópska vláda e, umožňuje a legalizuje svoje e, ne, um, nedemokratické konanie drastickými predpismi a potom výsledky sú také, že tisícky etiópčanov odchádza z krajiny každý rok. Ďalšie tisícky sú v, dlhodobo vo väzeniach bez súdu, pretože majú určité politické názory. Lídri opozičných strán, organizácie pre ľudské práva a členovia občianskej spoločnosti majú udopieranú právo práve na slobodu vyjadrovania a právo združovania sloboda združovania a mierumilovného protestu je úplne zakázaný od vlády. Je to dobrý príklad, ako vidno, ako považuje vláda riešenie etiópskeho muslimského protestného hnutia. Veľký počet protestujúcich e, bol, bol zajatý a surovo zbytý. Mnohí z nich ostávajú vo väzení. Lídry tohto mírumilovného hnutia boli tiež zatknutí a obvinení z terorizmu. Väčšina politických um, um, prípadov, ktoré sa týka novinárov či lídrov, ktorí boli eh, obvinení z terorizmu, nie nemajú svoje obvinenia založené skutočne na obsahu zákonu o terorizme. Ide len o ich veľkú kritiku eh, vládnej politiky a aktov. Dúfam, že parlament, Európsky parlament a táto delegácia budú ďalej vyšetrovať a ďalej sa zaujímať o tieto skutočnosti, ktoré som im práve teraz uviedol. Takže Dovolte, aby som e, uzavrel svoj prejav odporúčaním tejto delegácii, aby navštívili v Etiópii trpiacich novinárov vo väzení a takisto aj e, zástupcov e, medzinárodných organizácií bojujúcich za ľudské práca, práva, ktoré sú takmer paralizovaní vo svojej schopnosti konať. Ďakujem veľmi pekne za vaše odporúčania. Teraz má slovo pán Oldhoff z DG Rozvojová pomoc a dúfame, že sa od vás dozvieme viacej o projektoch financovaných od EÚ. Ďakujem, pani predsednička. Požiadali ma konkrétne, aby som povedal viacej o spolupráce o spolupráci s organizáciami pre civilnej spoloč- občianskej spoločnosti. Nuž a najskôr by som uviedol viacej o zákone CS, o CSO, to je, to je zákon, e, proklamácia o um, dobročinných organizáciách a spoločnostiach z roku 2009. Tam sú zakotvené um, práva a povinnosti týchto organizácií. Podľa tohto zákona je zriadená nová agentúra, agentúra pre dobročinné organizácie a teraz sa všetky tieto organizácie musia v tejto agentúre zaregistrovať úlohou tejto agentúry je sledovanie, monitorovanie tejto uh, oblasti a informovanie vlády. Táto agentúra tiež e, vydáva pokyny, ako uplatňovať ustanovenia zákona. Dôležité v zákone je to, že kategorizuje organizácie občianskej spoločnosti do troch skupín. Najskôr sú to zahraničné dobročné spoločnosti, potom sú to organizácie so sídlom v Etiópii. To sú organizácie, ktoré majú minimálne 10 svojho ročného príjmu zo zahraničia. A tretia kategória e, to sú etiópske dobročinné spoločnosti, ktoré nesmú príjmať viac ako 10 svojho ročného rozpočtu zo zahraničia. Čo sa týka ľudských práv, konania v tejto oblasti a v podobných oblastiach e, je dovolené iba pre tretiu kategóriu. Preto hovoríme iba o etiópskych e, dobročinných e, spolkoch a združeniach. Nož okrem tohto treba uvážiť e, pokyny z júla 2011 o tom, ako určovať administratívne a prevádzkové náklady týchto organizácií je to tzv. usmernenie 3070. E, Tam sa uvádza, že správne náklady takéto spoločnosti nesmú byť viac ako 30 celkových nákladov. Teda predstava je taká, že väčšina peňazí má ísť na vykonávanie programu. E, treba povedať, e, že správne náklady a preto sa tieto, táto úprava ťažko uplatňuje, e, jednoducho sú iné. Toto načrtávam preto, aby ste mali predstavu o právnom rámci a vedeli viac o tom, ako e, spolupracujeme v Etiópii s organizáciami občianskej spoločnosti, najmä so spolufinancovaním z Európskeho rozvojového fondu pre rozvoj. Niekoľko rokov už existuje e, fond pre občianskú spoločnosť bol zriadený v 9. EDF eh, e a má 4 milióna eur. Ehm, fungoval, funguje od 2011. Sú pozitívne skúsenosti, eh, je vysoko efektívny, vysoko relevantný ale to bolo predtým, než bol uzákonený ten spomínaný zákon o, občans- o organizáciách občanskej spoločnosti. Nuž a podpora týchto organizácií prebieha pod desiatým um, rozvojovým fondom. Existujú dve etapy po 6 milión eur celkovo 12 miliónov eur. Prvá, eh, eh, prvá etapa začala minulý rok a ďalšia má začať 2013 s plánovaním a efektívne v 2014 roku. Tento fond pre občianskú spoločnosť je dosť mimoriadný v tom zmysle, že financovanie je označené ako domáce či národné financovanie. Preto všetky typy týchto občianských spoloč- e, organizácií občianskej spoločnosti môžu mať podporu z tohto fondu vrátane tých, ktoré sú v oblasti um, správy. Teda preto aj etiópske um, dobročinné spoločnosti a združenia. Um, fond má dva komponenty. Je to um, podpora pre organizácie v teréne, pre ich výzvy na podávanie návrhov, v rámci etiópskej spolupráce e, v rámci e, životného prostredia, prístupu k spravodlivosti, e, vidieckému rozvoju a tak ďalej. Potom je bezgrantová podpora a to je technická podpora a to príprava a vedenie ľudských zdrojov v leadershipe, zodpovednosti um, rodovému mainstreamingu a podobne. Treba poznamenať ďalej, že projekt vedú trojstranný riadiaci výbor. Tento riadiaci výbor s, um, je, sa skladá z delegácie EÚ a zástupcov um, občianskej spoločnosti a druhý tripartitný charakter má podporiť dialog a, a dôveru medzi tromi stranami. Takže to je jedna oblasť, kde sme aktívni a podporujeme občianskú spoločnosť v Etiópii. Chceme vytvoriť a rozvíjať živú občiansku spoločnosť v tejto krajine, ktorá sa má zúčastňovať e, spoločen spoločenského života a jeho rozvoja. Druhý program, kde sa podielame EÚ pozorovným spôsobom, je podpora E, spolosti e, služieb. Je to program od viacerých donorov, podporuje ho Africká rozvojová fond, e, banka, Svetová banka, Rakúsko, Británia. Ide o rozširovanie základných služieb, teda vzdelávanie, voda a podobne základná infraštruktúra po celej krajine v tomto programe je aj prvok sociál, spoločenskej zodpovednosti. Organizácie občianskej spoločnosti sa zúčastňujú budovanie povedomia o aktivitách, týkajú, týka sa to aj plánovania a rozpočtu a takisto v otázkach zodpovednosti a sťažností. Tento fond, ktorý podporuje organizácie občianskej spoločnosti, um, sa považuje tiež za národné financovanie a preto z neho možno po, podporiť rôzne organizácie. Nuž a znamená aj zlepšenie a zvýšenie dialógu um, s vládou. Dávam slovo naspäť. Ďakujem veľmi pekne za podrobný popis. Myslím, že Tí z vás, ktorí majú viac, bližší záujem, môžu dostať e, váš e, prejav aj písomne. Pani Aratu z ESVČ, prosím, buďte stručná. Dobrý večer prajem všetkým. Ďakujem za pozvanie na toto stretnutie. Doplním kolegu z DG Devco Ja osobne si myslím, e, že pokiaľ ide o tento problém boja proti terorizmu, musíme sa tomu venovať samozrejme v rámci tej proklamácie. Po, poznáme, aké sú ohrozenia hrozby v Etiópii, ale to môže mať samozrejme vplyv aj na slobodu prejavu, na mass media a tak ďalej. Preto pridaná hodnota EÚ je, že sa nebude chápať Európska komisia ako taká, ale že sa komplementárne bude spolupracovať s členskými štátmi. V Etiópii je, prítomných, e, veľké, je prítomné veľké, po, veľký počet členských štátov EÚ, to je najväčší počet v Afrike a je pravda, že EÚ má veľký význam, keď sa hovorí o dialogu v tejto oblasti politiky a orientácie v oblasti ľudských práv, vytvárajú rámec, na základe ktorého sa pracuje Navyše stratégia EÚ, Afrika a tieto partnerstva pridávajú aj ďalší impuls, takže tieto veci sa môžu potom riešiť z kontinentálnej perspektívy. Navyše EÚ má celé, celý rad nástrojov, ako povedal predrečník, pomoc, rozvojová pomoc, diplomatické úlohy a tak ďalej a tak ďalej. V každom prípade je to veľmi stručná inš- informácie, ale som ochotná ešte poskytnúť dodatočné body alebo informácie. Čo bolo veľmi dôležité v tomto kontexte, v občianskej spoločnosti tá pracovná skupina sa vytvorila v roku 2012. Sú tam zastúpené vlády, E, občianská spoločnosť, spolupredseda mu minister zahraničných vecí EÚ a ďalšie funkcie. V roku 2013 bude pokračovať v prácach vďaka mesačným stretnutiam. Je to fórum, kde občianská spoločnosť sa môže zúčastňovať a usmernenia sa definujú aj v spolupráci s vládou. Potom sú tam otázky občianskej spoločnosti, ktoré sa veľmi často do roku 2010 spomínali. Došlo k reštrukturalizácii tejto pracovnej skupiny aj programu ako povedal kolega, vytvorila sa táto skupina v roku 2010 a jej všeobecný cieľ je, aby sa zvýšila a vylepšila úloha všetkých aktérov pôsobenia občianskej spoločnosti v Etiópii, keďže tieto organizácie môžu pôsobiť v kľúčových sektoroch rozvoja. Je tam aj fórum výmeny a diskusie medzi EÚ a Etiópie v rámci článku 8 dohody Kotonu. Dovolte mi, aby som tu nadniesla výsledky posledného stretnutia v rámci dialógu v zmysle článku 8 s kompetentnými ministrami 13. decembra minulého roka. EU nastolila svoje obavy v oblasti ľudských práv. Prebehla hluboká diskusia v dvoch otázkach a síce aplikácia ITP istých zákonov a tiež špecifické otázky v súvislosti so zmrazovaním fondov a majetku nevládnych organizácií. V prvom rade by som rada skonštatovala, že ľudské práva v Etiópii sú podporované plnením miléniových cieľov tým, že je do toho implikovaná aj vláda a dochádza k revízii, pravidelnej revízii týchto všeobecných odporúčaní. Etiópia je tiež súčasťou Komisie pre ľudské práva a je možné, že v tomto kontexte sa zaznamená ešte pokrok. A posledný bod. Na budúcej misii subvýboru DROA Etiópii budete môcť eh, vyhodnotiť situáciu ľudských práv in situ a hlavne vyhodnotiť prítomnosť EÚ, akým spôsobom sa angažuje v Etiópii a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Dúfam, že vaše vystúpenie dostaneme aj v písomnej forme. A teraz pán Berman a potom pani Gomeš. Ďakujem za to, že ste spomenuli e, týchto novinárov, ktorí sú vo vezení. Je to čest pre človeka, ktorý bol vo vezení. E, teda je to strašná vec pre človeka, ktorý vyjadril svoj názor a za to bol zatknutí, myslím si, že je to zásadné, aby sme spomínali ich mená. V Etiópii existuje strašný útlak, e, strašný útlak vyvíjaný na opozíciu, na novinárov, na aktivistov v oblasti ľudských práv. A takisto je strašné, že Spojené štáty a Európska únia aj keď naozaj oceňujem eh, snahy kolegov z diplomatickej služby, vyvíjajú úsilia, aby čiast, aspoň čiastočne napravili túto situáciu. A je to strašné, že tieto veľmoci stále podporujú eh, režim na mieste. Prečo to tak robia? Preto, lebo strategická situácia eh, v Etiópii a v africkom rohu je taká, aká je, eh, pretože je, sú tam americké základne a podľa mňa toto je strašne cynické a plné pokrytecké. A je to strašné, že tieto voj, um, Slovenské lietadla vôbec odtiaľ môžu olietať. Tá Európska únia by mala byť e, jasnejšia v svojom odsúdení, pretože tu na nie je žiadna sloboda vo verejnom priestore a mala by požiadať e, slobodu o politických väzňov a novinárov, ktorí sú vo väzení. Mala by nastojiť na otvorenom dialogu s opozíciou, ktorá nemá žiadnu e, možnosť vysloviť sa mala by nastojiť na reforme občianskej spoločnosti a mala by nastojiť na tom, aby e, zmizlo mučenie a na tom, aby nevznikali konflikty medzi mestskými ľuďmi a ľuďmi na vidieku. Ľudia by nemali byť odsúvaní znova na vidiek. Týchto ľudí by sme mali podporovať a nemali by sa tí ľudia odsúvať zo svojich miest. Povedal som tieto tvrdé slová kritiky ako e, pozorovateľ pri voľbách, e, aj keď v takéto e, funkcii by sme mali byť neutrálni a ja som neutrálny nebol, nebol som nestranný, ale správa bola kvalitná. Chcel som túto správu podporiť svojim tvrdým vyjadrením ohľadom Etiópie. As I had a dialogue with Mila Zinawi,